Good morning, everybody. Um, in spite... Dobré ráno prajem všetkým. Napriek malému počtu členov výboru, čo z časti súvisí aj s tým, že naši priatelia z EPP sú v Helsinkách, začneme naše zasadnutie dnešné. Prvá téma je teda, prvý bod je prijatie programu. Ak nie sú žiadne výhrady, tak navrhovaný program môže byť prijatý bez úprav. Nevidím, že by tu boli nejaké pripomienky, takže schvalujeme program. Teraz mám pár oznámení ako predsedajúci. Pokiaľ ide workshop Brain New Approach to Brain Diseases, mozog a mozgové ochorenia. Je to organizované pracovnou skupinou. Soledad Cabezo Ruiz to takisto spolupredseda, Alois Peterle, bude sa to konať 21. novembra od 10. do 12. A členovia výboru Envy sú srdečne vítaní. Pokiaľ ide o tlmočenie dnešného zasadnutia, máme tu tlmočenie 20, 21 jazykov, okrem estonštiny, lotištiny a gelštiny, irštiny. A elektronické zložky a web streaming – tak ako vždy. Je to k dispozícii elektronicky a toto zasadnutie bude aj web streamované, čiže bude na internete. Ďalšia, pokiaľ ide o informácie pre výbor, pokiaľ ide medziinstitucionálne rokovania, pokiaľ ide o zníženie dopadu niektorých plastických výrobkov na životné prostredie, je to veľmi dôležitá diskusia na úrovni diskusí Prvý neformálny trialog o návrhu jednorazových plastov sa konal v útorok 6. novembra v priestoroch parlamentu. Počas zasadnutia parlament, rada a komisia zorganizovali prvú výmenu názorov ohľadne prv, hlavných prvkov stanovisk legislátorov. Potom nasledovali extenzívne diskusie, ktoré sa týkali viacerých tém, vrátane Zníženie alebo opatrenie pre zníženie spotreby, to je článok 4, príloha 1, časť A, obmedzenia, pokiaľ ide umiestňovanie na trh, to je článok 5, príloha 1, časť B, a takisto aj pokiaľ ide o rozšírenú zodpovednosť pre výrobcov, to je článok 8 a príloha 1, časť E, a takisto separovaný zber, článok 9, anex 1, časť F. Technická miera, úroveň, tam bol mandát na to, aby sa preskúmal všetky pozmeňujúce návrhy, ktoré prinesú ozrejmenie situácie, pokiaľ ide o technické záležitosti. A druhý trialog tejto veľmi dôležitej téme je naplánovaný na 28. novembra v Bruseli. Potom prejdeme k prvej diskusii, ktorú máme dnes naplánovanú Ide tu o spoločnú diskusiu, ide o implementáciu smernice 2009-128-EC e o udržateľnom využívaní pesticídov. Máme tu aj prezentáciu štúdie EPRS ohľadne implementačnej správy o udržateľnom využívaní pesticídov. Máme tu spravodajkyňu Jute Gütelandovu za SND. Pokiaľ ide o štruktúru diskusie, chcel by som povedať, že najprv dostane slovo EPRS, výskumné centrum Európskeho parlamentu, aby nám urobilo prezentáciu tej štúdie. K dispozícii bude mať zhruba 15-minútový časový rámec. Pokiaľ viem, budete viacerí sa venovať tej téme, ale spoločne máte teda tých 15 minút na to, aby ste túto štúdiu takýmto spôsobom prezentovali. Potom dostane slovo spravodajca, ktorý je tu medzi nami a potom dostanú slovo tieňoví spravodajcovi a potom môže nastať diskusia pre členov výboru, ale takisto aj pokiaľ ide o členov výboru Agri a PEST. Takže teraz bezprostredne dostáva slovo EPRS. E Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, nebudem vás okrádať o čas. Ja chcel by som sa poďakovať spravodajkyni a jej týmu za podporu, ktorú sme dostali počas realizácie tejto štúdie. Chcel by som sa poďakovať externým výskumníkom. Bolo tam konzorcium, ktoré sa volá OIR. Teraz dostane slovo Daniel Traun a Helen Gorny, ktorí nám eh, predstavia tú prezentáciu tejto veľmi zaujímavej témy. Nech sa páči, Daniel. Ďakujem pekne, Milan. Vážené dámy, vážení páni, spolu s mojou kolegyňou sme poctení, že máme možnosť prezentovať vám výsledky našej štúdie, pokiaľ ide o implementáciu, pokiaľ ide o udržateľné vyžovanie pesticídov, to je smernica z roku 2009 Po takom úvode, pokiaľ ide o ciele a prískup a metodológiu tejto štúdie, navrhujeme prezentáciu kľúčových zistení výskumu. E, budeme tam mať aj prezentáciu odporúčení. Táto štúdia, ktorá sa konala v marci a v septembri tohto roku, sa týkala ex post evaluácie implementácie spomenanej strate- e, smernice SUD a Sústredili sme sa tam predovšetkým na jednotlivé prvky, ktoré sa týkajú tej smernice a kde sme sa sústredili predovšetkým na zníženie rizika. Máme tam E8 všeobecných princípov integrovaného manažmentu. Uplatňovali sme metodológiu na dvojakej úrovni. Prvý prístup sa týkal e, výkonu týchto ex post odporúčení. Využívame štandardné kritéria, ktoré pokiaľ ide o relevant, relevantnosť, efektívnosť, účinnosť a takisto aj pridanú hodnotu, to sa teda zohľadňovalo. Tento prístup teda e, zohľadňoval aj všeobecný prehľad patričnej literatúry, ale aj predovšetkým zohľadnenie národných plánov, takisto aj peer reviews zo strany úradov a potom dodatočné rozhovory tu boli Eh, druhý, druhá rovina, tam sme sa sústredili na spoluprácu s tromi špecifickými týmami, pokiaľ ide o rizikové indikátory. Ďalej implementácia smernice, kde sme sa sústredili predovšetkým na obmedzenie a zákaz využívania pesticídov v špecifických oblastiach. A tretí tým sa teda venoval téme určovania dopadu pesticídov, pokiaľ ide o dopad na pitnú vodu. Pokiaľ ide o túto druhú úroveň, ten zber údajov vychádzal z prehľadu a rešerše literatúry v šiestich členských štátoch, kde boli zastúpené aj v tých troch tímoch. Predtým, než budem prezentovať zistenia a záver z tejto štúdie, ešte by sme chceli poukázať eh, formou dvoch, pred, troch predbežných poznámok. Chceli by sme povedať, že táto oblasť sa týka novej politickej oblasti, ktorá predtým nebola regulovaná, preto národné regulačné plány boli nové pre väčšinu členských štátov. Viedlo to určitému váku, pokiaľ ide o vstúpenie do platnosti politiky a pokiaľ ide o reálne očakávania ohľadne reálnych výsledkov. Druhá, druhé Druhá pripomienka sa týka ak, dynamiky aktorov. A tu máme dve poznámky. Predovšetkým sme sa snažili držať status quo za ostatných 10 rokov. Mali sme možnosť robiť štúdie v tejto oblasti a čo sme zistili je to, že pozície zúčastnených strán a úradov boli v podstate stabilné za ostatných 10 rokov. A druhá pripomienka sa týka našej miery reakcií, pokiaľ ide o tento prehľad, takže to bolo zo strany zúčastnených stran pozitívne a označené ako dostačujúce to bolo iba zo strany národných úradov. A pokiaľ ide o zistenia tejto štúdie, môžeme zist- podporiť zistenie, že pokiaľ ide o relevanciu, ten cieľ smernice zostáva naďalej platný, nie je tu nejaká veľká potreba, aby sme modernizovali e, predpisy. Niektoré mimovládne organizácie navrhli dodatočný cieľ, ktorý sa sústredí predovšetkým na zníženie závislosti na využívaní pesticídov. A pokiaľ ide o toto ich stanovisko, tento cieľ nie je dostatočne zohľadnený v súčasnej podobe textu. Tie isté mimovládne organizácie povedali, že táto e, SUD by sa mala sústrediť predovšetkým na AP prístupy. A pokiaľ ide o koherenciu, my sme sa tu sústredili predovšetkým na tú právnu mieru koherencie medzi jednotlivými hodnotami na predpisov Európskej únie a to hodnotenie poukazuje, že vysoká miera koherentnosti tu skutočne je, pokiaľ ide o právny rámec EÚ, ale pokiaľ ide o koherentnosť, pokiaľ ide o vymožiteľnosť a implementáciu, e, to sú kľúčové otázky, ako to bolo povedané, tak e, Zatiaľ je tu ešte malá miera, čo do rýchlosti, pokiaľ ide o schváľovanie nízkorizikových látok podľa nariadenia e, číslo 1107. Toto je teda zistenie, ktoré už bolo spomenuté aj v ostatných správach, predovšetkým pokiaľ ide o tie najnovšie hodnotenia, ktoré sme tu mali. A pokiaľ ide o efektívnosť, účinnosť, je tu dohoda, že pokrok teda bol zaznamenaný vo väčšine členských štátov, predovšetkým pokiaľ ide o záväzky, ktoré sa týkajú napríklad školenia profesionálnych užívateľov, pokiaľ ide o kontrolu využívania pesticídov. Pokiaľ ide o tento argument, treba povedať, že málo konkrétnych výsledkov bolo nahlasených, pokiaľ ide o cieľ zníženia rizika, Príliš málo členských štátov si stanovilo kvantitatívne ciele, pokiaľ ide o zníženie využívania alebo miery, alebo pokiaľ ide o zníženie rizika a pokiaľ ide o riziko, zníženie rizika dopadu. Toto je, predovšetkým sa to týka teda implementácie článku 15 smernice, to znamená, týka sa to IPM, kde disponibilné nástroje momentálne nie sú k dispozícii. IPM teda zostáva nedostatočne pochopené zo strany farmárov a polnohospodárov. Pokiaľ ide o riešenie ďalších evaluačných kritérií, ako je efektívnosť zdroje, jednoducho nie sú k dispozícii. všetkým, pokiaľ ide o personál a rozpočet a jeho implementáciu v oblasti personálu, s výnimkou teda Francúzska. Takisto aj zdroje sú nedostatočné, pokiaľ ide o financovanie výskumu, pokiaľ ide o rozvoj alternatívnych metód v prípade produktov a takisto aj pokiaľ ide o rozpočet v prípade správnej podpory šírenia overených postupov IPM, v tom zmysle, že zdroje komisné boli stále znižované a viedlo to k zníženiu kapacít, pokiaľ ide o poskytovanie poradenskej činnosti pre farmárov. A posledné kritérium tohto hodnotenia, to je tá pridaná hodnota na úrovni EDU, v tomto kritériu máme koncenzus zo strany respondentov, členské štáty nedosiahnu lepšie výsledky bez SUD na európskej úrovni. Skutočne táto smernica umožňuje zmenu, pokiaľ ide o diskusiu na úrovni komisie členských štátov, pokiaľ ide o rozvoj všeobecných poznatkov ohľadne znižovania rizik, a smernice takisto vedie aj k dosahovaniu zvýšenej osvety, pokiaľ ide o profesionálnych využívateľov pesticídov. Pokiaľ ide o prezentáciu ex post evaluácie, máme nasledovné závery, ktoré by sme chceli predstaviť. Predovšetkým pokiaľ ide o ukazovatele rizika, komisia sa venuje tejto téme, aby sa prijala príloha 4 SUD, pokiaľ ide o harmonizované ukazovatele rizika. Naša štúdia viedla k výsledkom, že 7 indikátorov, pokiaľ ide o popisné indikátory až po tie modelové, tieto boli rozvinuté v období 2005 až 2015 Máme inventár týchto nástrojov v našej správe spomenutých. Pokiaľ ide o našu výskumnú prácu hľadne indikátorov, sa spomalila za ostatných 5 rokov, pretože čakáme na schválenie harmonizovaných rizikových indikátorov na európskej úrovni. Jedna kľúčová otázka, ktorá s tým súvisí, aj zlá kvalita, pokiaľ ide nedostatok uniformi, uniformnosti údajov ohľadne pesticídov, čo je skutočne veľká prekážka, pokiaľ ide o prieskum a evaluáciu týchto hodnotení. A pokiaľ ide o druhú prípadovú štúdiu, pokiaľ ide o znižovanie rizik v špecifických oblastiach, tá reštrikcia vlastne je už uplatňovaná na základe hodnotenia rizika, pokiaľ ide o nariadenie 1107 Európskej komisie z roku 2009. Potom sú tu ďalšie obmedzenia, ktoré sú stanovené na úrovni národnej v niektorých krajinách a takisto niektoré členské štáty, napríklad Belgicko a Francúzsko, zakázali vyžovanie pesticídov vo verejných oblastiach a v iných štátoch sa hovorí takisto o možnosti takéhoto zákazu. A takisto sa zistilo v rámci pozorovania, že národné akčné plány nie jasne špecifikujú prístupy, ktoré sú implementované, aby sa zabezpečilo, že preferencia sa udeli nízko, na, nízko rizikovým biologickým riešeniam v špecifických oblastiach a posledný tým v štúdii, ktorý sa teda týkal dopadu prítomnosti e, škodlivých chemických látok v pitnej vode, zistilo sa, že monitoring v tejto oblasti sa robí predovšetkým v kontexte smernice ohľadne pitnej vody, to znamená, netýka sa to iba pesticídov, ale aj ostatných chemických látok, zistilo sa, že sú tu narazníkové zóny, predovšetkým pokiaľ je toxikologický profil týchto látok. Málo aktivít bolo spustených zo strany členských štátov, predovšetkým pokiaľ ide o e, budovanie plotov, pokiaľ ide o ohraničenie jazier s pitnou vodou. A pokiaľ ide o hodnotenie chemických látok v pitnej vode, pokiaľ ide o dopad pesticídov na pitnú vodu, takéto nákladné štúdie sú podľa nášho názoru nepotrebné, pretože, nevyu, pretože doposiaľ nie je žiadna spolahlivá metodológia, pokiaľ ide o výskum. Pokiaľ ide o hodnotenie prahových hodnot, to je podľa, mňa, podľa nás najlepšie, najlepšia metodológia, pokiaľ ide o konkrétny dopad pesticídov. Takže na základe týchto hlavných zistení a záverov študijný tím navrhol tri e, úrovne odporúčení. Predovšetkým všeobecné odporúčania, ktoré sa teda týkajú zlepšenia správy a správnej implementácie smernice. Tu teda my odporúčame, aby národné úrady zohrávali aktívnu úlohu a neobmedzovali sa iba na kontrolné aktivity. mali by byť takou hybnou síľou, pokiaľ ide o implementáciu smernicu a záväzkov, ktoré z nej vyplývajú. Členské štáty by takisto mali podporovať spoluprácu medzi relevantnými národnými úradmi, to znamená polnohospodárska sféra, životné prostredie a ostatné úrady, a mali by zohrávať úlohu koordinátora, pokiaľ ide o koordináciu v tejto oblasti. A na dôvážok Výmena informácií medzi aktérmi v členských štátoch musí byť podporovaná zo strany na, na základe výskumných projektov alebo koordinácie koordinačných platform ako napríklad Eranet. A pokiaľ ide o revíziu NAP, navrhujeme, že členské štáty by ďalej mali rozvíjať kvantitatívne ciele. Tieto nie sú v dostatočnej miere prítomné v súčasnom NAPS Plány by takisto mali obsahovať načasovanie, pokiaľ ide o konkrétne ciele pre jednotlivé kroky. Aj v tých oblastiach, ktoré nie sú pokryté touto smernicou, mohlo by to pomôcť, pokiaľ ide o plnenie cieľov legislatívy. A druhý typ odporúčení, ten sa týka predovšetkým ďalšieho rozvoja a implementácie IPM. Naše odporúčanie je nasledovné. Úrady by mali pochopiť, že rozvíjanie implementácie IPM si vyžaduje časový priestor. Všeobecná verejnosť by takisto by mala byť informovaná o tom, že pokiaľ ide o zmenu paradigmy, to si vyžaduje skutočne dlho, dlhodobý priestor. Pokiaľ ide o hľadanie alternatív, to sa neudeje za trojročné obdobie, ale bude to trvať oveľa dlhšie. IPM žiadalo, aby tu bol prístup, pokiaľ ide o jednotlivé druhy plodín z ergonomického hľadiska, čo napríklad platí pre e, paradajky v Španielsku, nemusí platiť pre paradajky v Polsku. Preto potrebujeme usmerňujúce informácie, pokiaľ ide o implementáciu týchto predpisov, predovšetkým pokiaľ ide o osobitosti v jednotlivých regiónoch. Zdá sa, že operačné skupiny, ktoré boli vytvorené v kontexte Agri i EIP, je to dobrý prístup, pokiaľ ide o vytváranie takéhoto prístupu. Výmen, platformy výmeny názorov, ako napríklad Eranet, už to bolo spomenuté, to takisto má pomôcť, pokiaľ ide o šírenie overených postupov práve v oblasti IPM posledné odporúčania, posledné odporúčania, ďalší výskum je potrebný. V tejto oblasti neboli dostatočné kroky urobené. Potrebujeme zvýšiť v tejto oblasti naše úsilie. Vyžadujú sa aj ďalšie opatrenia na to, aby sa zabezpečilo to, že správne signály budú sprostredkované polnohospodárom a IPM častokrát je dávané do súvisu s návyšeným nárokom finančným, pokiaľ ide o využívanie týchto nových prístupov a preto treba podporiť e, poľnohospodárov, aby prešli na IPM. A posledné odporúčania na to, aby sme zaznamenali pokrok a pokiaľ ide o riešenie tejto otázky, máme tu modelové indikátory, ktoré majú byť ďalej rozvíjane na základe už tých existujúcich. Komisia a členské štáty by mali doplniť harmoniz- tieto indikátory harmonizované deskriptívnymi indikátormi na to, aby sme e, zlepšili situáciu v tejto oblasti. V neposlednom rade členské štáty by sa mali dohodnúť na ambicióznom prístupe, pokiaľ ide o zber údajov ohľadne pesticidov na to, aby to išlo ruka v ruke s cieľmi výskumných tímov. Takže týmto končíme našu krátku prezentáciu, pokiaľ ide o zistenia nášho výskumu. Môžete si prečítať detálne našu správu, ktorá obsahuje ďalšie zaujímavé informácie a my sme samozrejme k dispozícii vám všetkým, pokiaľ ide o možné otázky. Ďakujem pekne. Thank you very much and... Ďakujeme a tiež za dodržanie časového limitu. Teraz má slovo pán spravodajca, nech sa páči. Ďakujem. A ďakujem za vynikajúcu správu a prezentáciu e, z našeho výskumného centra. Vrátim sa k mnohým veciam, ktoré EPRS e zdôraznilo v prezentácii. Trvalo udržateľné využívanie smernice o pesticídoch e, prebieha od roku 2012 Ide o to, aby Európa mohla trvalo udržateľne používať pesticídy, limitujúc ich dopad na ľudské zdravie i životné prostredie a podporujúc dobrého e, manažmentu IPM. Inými slovami, táto smernica naozaj má kľúčový význam, pretože je to hlavný nástroj na zabezpečenie trvalo udržateľného poľnohospodárstva s dobrou úrovňou výroby e, produkcie potravín. Súčasne sa odstraňujú z našich pôd toxické látky. Prebiehajúca reforma rovnako e, zmeny procesu schvaľovania pesticídov. Toto je, myslím si, vhodný okamžik na to, aby sme sa pozreli na to, ako túto smernicu členské krajiny vykonávajú. Moju prácu som e, založila na návrhu správy e, k zisteniam a tiež evaluačnej správy a na základe vedeckej štúdie IPRS, ktorú sme si práve vypočuli, za čo ďakujem. Dnes je tu jasný pohľad na e, stav okolo tejto smernice. Všetky členské krajiny urobili určitý pokrok, je však jasné, že celková úroveň uplatňovania je ešte vzdialená uspokojivému stavu. Je tu priestor na zlepšovanie. Namiesto znižovania využitia pesticídov v Európe, tento použitie postupne naopak sa zvyšovalo od 90. rokov. A hoc na trhu nie sú disponibilné pesticídy, ale môžu sa e, používať v nízkych dávkach. E, využitie pesticídov zohráva dôležitú úlohu v európskej polnohospodárskej produkcii. Rastliny zostávajú zdravé. Ehm, e, je však skutočnosťou, že pesticídy môžu mať i negatívne dopady na ľudské zdravie, dopadať na ekosystémy a prispievať k strate biodiverzity, vrátane poklesu e, e, počtu hmyzu. To nás naplňa obavami. Samozrejme, treba chrániť prostredie pred škodlivými chemikáliami. Zvyšky pesticídov v potravinách môžu byť e, riskantné pre ľudské zdravie, v krmivách pre zvieratá zase ohrozujú e, ich zdravie a vstupujú do potravinového reťazca. Je nepripustné, aby tu stále boli pesticídy, ktoré majú zložky obsahujúce endokrinné disruptory a pritom sú stále disponibilné v celej Európe. Tieto látky by sa mali e, identifikovať na základe najnovších kritérií čo najskôr a produkty, ktoré obsahujú endokrinné aktívne látky, by nemali byť na trhu. Trvalo udržateľné využitie je tiež škodlivé pre, e, alebo netrvalo udržateľné je škodlivé pre našu produkciu potravín. Sme tu závislí od opeľovania e, zo strany hmyzu. Ak vymiera ale včelstvo, ak vymiera hmyz, <clears throat> vďaka netrvalo udržateľnému použitiu chemikálií, vzniká vážna situácia pre svet, pre Európu. Čoraz viac sa ukazuje, že máme pred sebou veľkú výzvu, eh, aby sme zastavili blížiaci sa eh, straty biodiverzity. Komplexná nedávna správa zistila, že približne 60 všetkých eh, cicavcov, plazov a vtákov od roku 2009, od 70. rokov vyhynulo. Najnovšia správa ukazuje, že počet hmyzu e, klesol až o 75 za posledných 30 rokov v Nemecku. V oboch prípadoch vedci poukazujú na využitie pesticídov v polnohospodárstve ako jeden z dôvodov, prečo e, dochádza k týmto javom. To je samozrejme, e, to nás vedie k obavám. Ak chceme byť nielen teraz, ale aj dlhodobo udržateľní, nemôžeme pokračovať s terajším intenzívnym využívaním pesticídov. Závislosť od e, pesticídov nie je kompatibilná s trvalo udržateľným polnohospodárstvom, pretože dlhodobé použitie pesticídov často vedie k odolnosti chorôb. A práve preto je veľmi znepokojujúce, že členské krajiny nedostatočne rešpektujú pravidlá, ktoré sú ukotvené v smernici. Urobil sa určitý pokrok, iste, e, v oblasti sprejovacích zariadení, postrekovacích zariadení, v oblasti e, programov certifikácie, ako najlepšie postrekovať, avšak veľmi malo kroku sa urobilo, pokiaľ ide o použitie alternatívnych technológií, ktoré naozaj sú kľúčom k znižovaniu počtu pesticídov. Tiež je tu nedostatok eh, kvantifikovateľných cieľov v národných plánoch členských krajín. 21 členských krajín má cieľové hodnoty, 9 z nich eh, má hodnoty na znižovanie použitia pesticídov Niektoré majú len z časti, len 5 členských krajín má e, vysoké merateľné e, hodnoty. To nepostačuje. Tento nedostatok kvantifikovateľných cieľov znamená, že je takmer nemožné evaluovať európsky proces. Navyše, väčšina akčných plánov nešpecifuje, ako ciele budú merané a dosahované. Bohužiaľ, pokrok e, nie je ani v e, IPM, ktorý je kľúčom tejto smernice a jeho cieľom je e, znižovať zásahy na úrovni, ktoré sú ekologicky opodstatnené a ktoré znižujú rizika pre prostredie a pričom sa dáva priorita trvalo udržateľná forma metód ochrana, eh, ochrana úrod. Bohužiaľ, členské krajiny i princípy IPM ešte nepretavili do posuditeľných kritérií. Skôr to považujú za vzdelávací nástroj a nemajú metódy, ako by posudzovali princípy IPM. APM má ako metóda veľký potenciál na ochranu spotrebiteľov od škodlivých vplyvov pesticídov a je dôležité, aby tieto nástroje členské krajiny čo najskôr začali využívať. Jeden zo spôsobov zvyšovania použitia týchto praktík je vytváranie krížového plnenia medzi touto smernicou a priamými platbami. Toto by bola pre nás dobrá možnosť vytvoriť skutočné stimuly pre IPM. Moja správa tiež jasne zizňuje, že je tu jasná potreba zvyšovať e, použitie alternatív ku konvenčným produ- produktom. Toto rovnako prispieva k trvalo udržateľnému polnohospodárstvu. Zvyžuje sa e, rôzne iné opcie. My vieme, že množstvo polnohospodárov využíva e, overené metódy miesto alternatív. Ide im hlavne o úrody, ale musíme tu zmeniť stimuly, aby E, znížili použitie pesticídov, aby prešli k udržateľnejším nechemickým opciám. Preto treba robiť výskum, inovácie, aby sa e, rastliny chránili pred budúcimi chorobami. To by znížilo závislosť pesticídov a poskytnúť ochranu e, rastlín s nižšími rizikami Ďalšie zistenie sa e, stýka rizikových indikátorov. Hoci článok 15 dáva v smernici jasné povinnosti, komisia stále nenašla harmonizované rizikové indikátory, ktoré by zabezpečilo, že rizika pre ľudské zdravie a prostredie by sa dali dobre merať v, v a porovnávať v členských krajinách. Tu treba urobiť viacej. V neposlednej miere, keďže táto forma implementačnej správy je dosť e, reštriktívna, predložím dostatočné, dodatočné pozmeňujúce návrhy. Teším sa veľmi na pozmeňujúce návrhy zo strany kolegov a teším sa na prácu s tieňovými spravodajcami aby sme mali vyvážený výsledok našich prác. Ďakujem. Ďakujeme. Keďže tu nie je mnoho kolegov, prejdeme tieňovej spravodajkyne k tieňovému spravodajcovi za Alde. Nech sa páči. Ďakujem. Chcem sa najskôr poďakovať spravodajcovi za správu. Teším sa na to, na túto spoluprácu a dúfam, že bude taká, že budeme nachádzať spoločné riešenia. Nechcem opakovať to, čo povedala spravodajkyňa, ale chcem sa zamerať na niekoľko bodov, ktoré sa týkajú nášho uhlu pohľadu. Musíme mať skutočne dobré a nízkorizikové alternatívy, mali by sme o nich v rámci EP hovoriť, ako tieto alternatívy používať ako ich rýchlo zavádzať do života. Je treba podporovať integrovaný prístup, je potrebné začleniť to všetko do novej spoločnej poľnohospodárskej politiky a v rámci SZP máme skutočne prísne podmienky a ja by som bol veľmi rád, keby sme sa viac zamerali na výkonnosť, plnenie cieľov a na ochranu proti škodcom. To je práve ten prístup, ktorý sa zameriava na výkonnosť a na dosiahnutie stanovených cieľov. Bol by som rád, keby sme mali proporčný prístup, pokiaľ ide o ekologické režimy a ochrana proti škodcom do toho práve presne zapadá. Také, mali by sme mať také širšie ekologické opatrenia a mali by sa menej zameriavať na jednotlivé prístupy, ako sa to robí dnes. Pokiaľ ide o to integrované riadenie proti škodcom, tak tam budú potrebné ekologické aj technologické inovácie. To je podľa môjho názoru naozaj výborná kombinácia. Musíme to však začleniť do týchto prvkov a aj v rámci IPM je naozaj niekedy dôležité používať chemické látky na ochranu pôdy a mali by sme sa preto zamerať, že ak budeme používať iba obmedzené množstvo týchto látok, tak riziko bude vyššie, ako keď budeme používať rizikovejšie aktívne látky v tom extenzívnejšom rozsahu. Takže aj ten príslušný orgán sa musí zamerať na konkrétne rizika a nie iba hovoriť, toto je riziková látka, táto je menej riziková. Vždy bude potrebné sústrediť sa aj na ten praktický dopad, a ak napríklad používate malé dávky e, nejakých e, e, prostriedkov a sú veľmi účinné, tak niekedy to bol, by to mohol byť veľmi dobrý argument aj pre tie rizik, možno rizikovejšie látky. To je z mojej strany všetko. Ďakujem. A teraz pani Hazenkampf, nech sa páči. Ďakujem. Pokiaľ ide o pesticídy, tak iba veľmi stručne. Tie pesticídy majú tak e, vlastne intenzívnu formu a to je e, spojené s veľkými nákladmi a s veľkými výdavkami a e, súvisí to aj s používaním veľkého množstva pesticídov, čo je zlé pre zdravie, životné prostredie, biodiverzitu. Ale E, potravinová produkcia e, potom spôsobuje ďalšie škody, ako je napríklad deštrukcia alebo e, jednoducho úplné vyhynutie niektorých druhov hmyzu. A poškodzuje to napríklad konkrétne včely. Preto je potrebné E, pripraviť kritickú analýzu ohľadne neplnenia platnej legislatívy a pravidiel zo strany členských štátov. Ďalej požadujeme e, označenia stiahnutie z trhu tých pesticídov, ktoré sú škodlivé pre ľudí, pre životné prostredie a pre biodiverzitu. Je potrebné investovať viac na, do kvality a e, takisto e, rozlišovať pri používaní pesticídov. So spravodajcom sme mali vynikajúcu spoluprácu a ja mu ďakujem. Ďakujem. A teraz tu budeme mať ďalších členov výboru, ktorí sa prihlásili do diskusie. Nech sa páči. Ďakujem, predseda. Ej, ja budem veľmi jasná je naozaj potrebné dokázať, že je naliehavé znížiť používanie pesticídov. A chcela by som kolegom e, oznámiť existenciu štúdie, ktorú uskutočnila skupina zelených. Mali sme 150 dobrovoľníkov zo šiestich európskych krajín a testovali sme 30 pesticídov. A ako vzorku sme zobrali vlasy. To je zaujímavé, pretože 1 cm vlasov znamená expozíciu chemikáliám v období jedného mesiaca. A zistilo sa, že dvaja z troch Európanov sú kontaminovaní pesticídmi. Prakticky e, má e, okolo 60 Európanov, vyše 60 Európanov e, sú zamorení e, pesticídmi. A aj keď ľudia jedia biopotraviny, aj tí sú kontaminovaní a treba, e, pozrieme sa, aké kontaminácie tu máme. Fibronil, ten je zakázaný v poľnohospodárstve od roku 2017, ale vo vašej správe ja by som e, bola veľmi rada, keby ste hovorili nielen o zamorení pesticídami z poľnohospodárstva, ale napríklad niektoré tie aktívne substancie sa používajú aj her, ako herbicídy. Ale Napríklad niekedy otec, e, niekedy mal otec e, trojnásobne menšiu zamorenosť ako dieťa, pretože e, obojok napríklad mačky bol napustený takouto chemikáliou a dieťa sa nakazilo. Toto všetko sa prejavuje na vlasoch a tento produkt je naozaj potrebné zakázať. Vo vašej správe sa mi naozaj veľmi páčila, správa je k dispozícii E, vlastne všetky tieto rozbory robili štrasburské laboratória a e, to sú vlastne e, ľudia medzi 10 až 20 rokmi, ktorí sú naviac vystavení týmto chemikáliám. Ak, aký je obraz Európy? Veď toto dokazuje, že Európa neochraňuje svojich obyvateľov, svojich občanov. Máme, máme tisíce rôznych chemikálií, niektoré, ktoré narušujú endokrinný systém, niektoré majú ďalšie karcinogénne vlastnosti, sú na trhu a mnohé kancer, kancerogény, kancer, karcinogény sú stále na trhu. A ako chránite európske občanov tie opatrenia na ocha? Ja vás považujem skutočne za to, za, že toto je slabá správa. Vy ste málo zanietení. Skutočne treba e, to e, rozdeliť mutagény, endokrinné perturbátory, karcinogény a tak ďalej. Na všetky sa treba zamerať. A po druhé, vy sa musíte e, zautočiť na Európsku komisiu, ktorá má predložiť kritéria, veď ona musí stanoviť kritéria a aj keď sú kritéria vytvorené, tak sa hovorí, že my budeme minimizovať rizika. Aké minimizovanie? My ich musíme zakázať. Veď sila Európy. Vy viete, že my ako ekologisti sme proeurópsky, ale je dôležité, aby sme v porovnaní s ostatným svetom lepšie chránili zdravie našich občanov. A ja som za túto správu, ale je potrebné, aby to bolo skutočné riadenie, keď hovoríte, že e, sú niektoré krajiny, ktoré sú za redukciu aj Francúzsko. Áno, veď my už celé roky hovoríme poľnohospodárom, je potrebné znižiť spotrebu pesticídov. A čo sme skonštatovali v roku 2017? Zvýšené používanie pesticídov. Hovorili sme o 50-percentnom znížení v rámci plánu Ecofito a vy vidíte, že aj to sa zvyšuje. Prečo sa to zvyšuje? To nie je chyba poľnohospodárov to sú e, poľnohospodárske odbory, ktoré tlačia na poľnohospodárov, aby používali pesticídy, pretože oni sú priamo prepojení e, s predajcami a sú na to motivovaní. A potom vidíte, že spoločná e, poľnohospodárska politika. Ako je možné E, hovoriť o spoločnej poľnohospodárskej politike, keď podporujeme intenzívne poľnohospodárstvo. Ja si myslím, že vaša správa je popisná, konštatuje niektoré veci, ale vôbec nie je ofenzívna. Ale my takto postupne všetci dohoríme, umrieme. Vy, vy tam nehovoríte o e, zdravotných naliehavých situáciách, epidemiológii, výskytu rakoviny a vy hovoríte jednoducho, treba to znížiť toto treba povedať, toto sa deje tu, e, preto ich zakážeme, vyvíjame, e, e, roz, pripravujeme prieskum a, a, a vývoj a inovácie v rámci Horizontu 2020, lebo ja si myslím a musím vám povedať, že sa hambím za to, že v Európe a v európskom poľnohospodárstve, o ktorom hovoríme, že je udržateľné, zvyšujeme spotrebu pesticídov. Áno, udržateľné, to je udržateľné pre chemický priemysel. Áno, správy sú veľmi dobré, ale treba zajsť oveľa, oveľa ďalej. Je tu skutočne zdravotne nalieha, zdravotná situácia, ktorá je v súčasnosti naliehavá. Ďakujem. A tá, ďakujem. A ak nie sú ďalší rečníci, tak dáme slovo pani Hajtama. Haj ja mám takú stručnú reakciu na moju predrečničku. E, to chcete zakázať aj alkohol? Prosím o stručnú odpoveď na stručnú otázku. Zákaz alkoholu, ak si dáte jeden pohárik, tak môže, vína má pozitívne účinky, ale samozrejme treba e, zakázať alkohol pre tehotné ženy, ale my nemôžeme povedať, že po pohári vína zomriete, ale keď si vypijete pohár klopyrifózy alebo nejakých iných chemikálií, tak uvidíte, čo to s vami urobí a v akom stave budete. Áno, ak máte problém s alkoholom, aj tak to nemôžete dávať do jedného vreca. Takže toto nepatrí do tejto témy, ale ešte možno posledný príspevok od pána Balsa, nech sa páči. krátka reakcia na túto zlú otázku. Pokiaľ teda ide o alkohol, každý má možnosť v prípade alkoholu sa rozhodnúť, či bude konzumovať alkohol alebo nie. V prípade pesticídov skutočne ide o nebezpečné látky pre naše zdravie a tieto sa dostávajú k spotrebiteľovi takým spôsobom, že on sa nemôže rozhodnúť. A to je veľký rozdiel. Ďakujem pekne. Môžeme hovoriť o týchto otázkach aj ďalej. A teraz budeme pokračovať. Zdá sa, že tá diskusia naberá na obrátkach. Z krajiny, ktorá je známa kvôli dobrému vínu by som vo všeobecnosti nezakázala alkohol, ale vo stručnosti, pokiaľ ide o dnes spomenutú tému, pokiaľ ide napríklad o Rakúsko, pretože sme aj predsedníckou krajinou práve vo viacerých oblastiach. Dúfam, že by sme mohli byť aj príkladom, ale v jednej nie sme teda príkladom. Pokiaľ ide o podiel biologicky obrábaných plôch, tento narastá a plocha celkovo obrábanej pôdy sa znižuje, tak sa znižuje aj množstvo pesticídov, respektíve to sa nezvyš- neznižuje. A z výsledkov vidíme, že začiatkom 90. rokov, pokiaľ ide o to, že tá úroveň pesticídov je konštantná. Je úplne zrejme, že konvenčné poľnohospodárstvo využíva stále viac pesticídov, hoci v 90. rokoch sme mali e, program, ktorý sa tomuto venoval. To znamená, napriek všetkým programom, ktoré máme, nemáme udržateľný rozvoj, ale máme tu nebezpečnú, nebezpečnú intenzifikáciu využívania pesticídov, a to sa netýka iba Rakúska, ale celej Európskej únie. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo komisia. Nech sa páči, máte slovo. Uh, ďakujem spravodaj Kini a ďakujem aj za prede, prezentáciu štúdie EPRS. Súhrn prezentácie v tom zmysle, že právne predpisy plnia svoj účel, ale sú problémy so zavádzaním do, prax, do praxe v členských štátoch. Dochádza k pre rôznym prieťahom pri príjmaní opatrení zo strany komisie. A ja by som teraz chcel poskytnúť aktuálne informácie o opatreniach v členských štátoch a v komisii. Členské štáty v súčasnosti revidujú svoje národné akčné plány, komunikujeme so všetkými členskými štátmi, hovoríme, že očakávame vylepšenie národných akčných plánov a ambicioznejšie ciele, lepšie vyčíslené opatrenia, aby sa ukázalo, či sú tie ciele náležite plnené. Zatiaľ 11 členských štátov predložilo revidovaný akčný plán a my očakávame, že ďalšie členské štáty ich do konca roka doplnia No a potom znovu posúdime národné akčné plány, pripravíme správu pre radu a pre parlament a dúfame, že v tejto správe už bude uvedené, či členské štáty splnili tie očakávania, ktoré sme vyjadrili. Otázka harmonizovaného e, ukazovateľa rizika bola zmienená v obidvoch prezentáciách. V súčasnosti máme harmonizovaný ukazovateľ rizik, my sme ho vyvinuli Diskutujeme o ňom s členskými štátmi prostredníctvom stáleho výboru a pracovnej skupiny na riešenie pesticídov. Prebiehajú konzultácie v rámci útvaru. Na budúci týždeň by mali byť e, otvorené verejné konzultácie. V januári by sa v stálom výbore malo hlasovať a potom by sa to prezentovalo parlamentu. Takže zatiaľ tento ukazovateľ nie je ešte úplne vyriešený, my sa však snažíme získať e, súhlas členských štátov s našim návrhom. Toto bola teda problematika IPM. Teraz pokiaľ ide o kritéria, tak tam súhlasíme aj my, vyjadrujeme e, obavy. Niektorí hovoria, že v revidovanej SZP by malo byť aj IPM uvedené ako podmienka. My ale potrebujeme nejaké kritériá, ktoré sa budú dať hodnotiť, aby sme mohli zistiť, či poľnohospodári plnia alebo neplnia kritéria a práve na tom by sme v priebehu roku 2019 chceli pracovať spolu s členskými štátmi. Chceli by sme pracovať na týchto kritériách. Za týmto účelom už vychádzame z predchádzajúcich výskumných programov IPM, V členských štátoch máme 14 e, e, školiacich kurzov. Budú zahájené v členských štátoch v decembri, budú prebiehať aj e, v poľnohospodárskych podnikoch, aby sme si v praxi pozreli, ako je to možné hodnotiť. No a začiatkom budúceho roku by mala pracovná skupina prácu na tejto téme dokončiť. Ďalej nezávislé poradenstvo. To je požiadavka, že každý členský štát by mal disponovať poradenskou službou pre e, poľnohospodárov a to bude vlastne hradené z IPM. Ak chceme zaviesť takéto kritérium, tak musíme zabezpečiť informovanosť na nižších úrovniach, ale vzhľadom na to, že otázka je veľmi zložitá a času je pomerne málo, by som skončil asi svoje vystúpenie. Možno by som doložil ešte to, že my súhlasíme s tým, že je potrebné podporovať a propagovať prípravky, ktoré nie sú rizikové. Chceme tiež podporovať biokontrolu v členských štátoch a chceme pomáhať členským štátom pri propagovaní a pri e, sprístupňovaní týchto výrobkov e, nízkorizikového charakteru. A chceme členské štáty e, podnecovať k tomu, aby používali nízkorizikové prípravky. Ak by sa v členských štátoch používali vysokorizikové pesticídy na základe nejakej výnimky, tak by sa to potom malo e, zohľadniť v nejakom váženom, pomernom kritérii hodnotenia. A teda e, mal by sa hodnotiť nielen objem e, používania týchto pesticídov, ale aj miera rizika, ktorú v sebe nesú. Ďakujem, hovorí pán predseda. A teraz ešte dám slovo EPRS na reakciu na túto diskusiu a na návrhy komisie a teraz nech sa páči, ďakujem. E, ja som si nepoznačil veľa otázok, možno jedna otázka, jedna odpoveď e, na e, komentár ohľadne malých ambícií našej správy, pokiaľ ide o zákaz kontaminujúcich látok a takisto indikácie rizika my sme dali vypracovať štúdiu ako pozorovatelia o jednej smernici a o právnom rámci používania pesticídov a zákaz nebezpečných produktov. To je súčasťou eh, nariadenia 1107 eh, vo fitovýrobe. Takže eh, toto e, zákaz týchto nebezpečných produktov nespadal do rámca našej štúdie. My sme sa zaoberali len otázkami používania, ale ako pozorovateľia sme sa pozreli takisto na implementáciu smernice a ako aj na zabezpečenie plnenia, e, podmienok obsiahnutých v smernici. Jedným z kľúčových elementov je, že e, a výskum aj politika E, vlastne nie sú e, veľmi v prospech. E, presahovanie boja proti týmto produktom a presadzovanie alternatív, že sa tomu dostatočne nevenujeme. To bolo vyčítané, ale je potrebné, aby tieto alternatívy existujú, aby sme mohli nimi tieto chemické produkty nahradiť, ale v mnohých prípadoch práve tieto alternatívy neexistujú, takže treba ich vyvinúť a to bude ešte chvíľu trvať. To je, to je ten hlavný komentár, ktorý som chcel urobiť e, k týmto poznámkam. Ďakujem. A teraz dostáva slovo pani spravodajkyňa. Ďakujem. Ešte raz sa chcem poďakovať komisii aj EPRS za prezentáciu a za štúdiu, ktorá bola naozaj veľmi hodnotná. Mňa celkom tá dnešná diskusia vo výbore Envy povzbudila, pretože si myslím, že som od vás, od kolegov, dostala veľkú potrebu pri svojich ambíciách, aby som bola ambiciozná, aby som tieto otázky súvisiace s ľudským zdravím a životným prostredím brala vážne a aby som sa e, spolu s vami zamyslela, že čo je možné urobiť. Bude to iste silná správa, ktorá napomôže re- e, realizácii smernice a pripraví takisto nástroje, ktoré budeme potrebovať na to, aby sme mali zdravšiu budúcnosť ktorá by bola prospešnejšia pre životné prostredie. Mňa veľmi znepokojuje to, že, byhy, že tu mizne hmyz kvôli používaniu pesticídov a takisto ma znepokojujú ďalšie živočišné druhy a celé ekosystémy, ktoré sú ničené nezodpovedným používaním pesticídov. Rovnako ma znepokojuje a preto ma dnešná diskusia potešila, že aj kolegov to E, znepokojuje, napríklad používanie endokrinných disruptorov. Tam musíme e, jednoznačne sa postaviť na stranu ochrany zdravia spotrebiteľov. Takže ja očakávam vaše pozmenujúce návrhy, teším sa na ne a teším sa aj na diskusiu s tieňovými správodajcami. Lehoty vám ešte poviem. Hlasovanie v Envy bude 21. a 22. januára pléne budeme potom hlasovať vo februári 2019 na plenárnom zasadnutí. Ďakujem vám za túto diskusiu a prejdeme k ďalšiemu bodu a ním je implementačná správa, pokiaľ ide o nariadenie 1 lomeno 2005 o ochrane e, zvierat počas e, transportu, dopravy e, v rámci i mimo EÚ Spravodajkyňou je pani Kádenbach. Slovo dám priamo pani spravodajky, nech sa páči. Ďakujem pekne. Čo sa týka postupu, nebolo by správnejšie, keby sme najprv hovorili o štúdie EPRS, alebo mám hneď začať našim stanoviskom. Okay. Then... I think that we should start. Um, I, I, I'm not okay. fully convinced that we... Nie som presvedčený, či máme k dispozícii samotnú správu. Ak to potrebujete, môžeme dať EPRS e, slovo, ale ja by som začal, aby, ja by som navrhoval, aby ste vy začali správou a potom v, v rámci tej diskusie môžeme hovoriť aj s nimi. Ďakujem dobr, pekne, dobré ráno. Ide o návrh stanoviska výboru ENVY k správe o implementácii nariadenia z roku 2005 o ochrane zvierat pri preprave v EÚ i mimo nej. Ide o stanovisko pre Agri v zmysle článku 44 rokovacieho poriadku. Tisícky zvierat každodenne v rámci EÚ i mimo sa presúvajú na porážku a podmienky pri transporte, pri preprave sú veľmi rozdielne. Tu chcem poďakovať za štúdiu EPRS e, k tejto téme. Veľmi zmiešaný pohľad e, na implementáciu s pokrokmi, ale i problémami v oblastiach, kde v budúcnosti sú rozhodne potrebné zlepšenia. Už v roku 2012 som bola tieňovou spravodajkňou pre iniciatívnu správu o ochrane zvierat, pri preprave. A pre mňa je zaujímavé, ale i smutné, že sa odvtedy veľa nezmenilo a dnes v zásade máme tu rovnaké otázky ako už i vtedy. Ešte vždy zvieratá sa prepravujú príliš dlho, príliš ďaleko a to nie v primeraných podmienkách. Čas, čakanie na hraniciach sa neznížilo. A keď sa pozrieme, ako bolo horúco v toto leto, Viete, aké, si predstaviť, aké to bolo dramatické. Tie kontroly v zásade sú nejednotné a sporadické. Nariadenie o ochrane zvierat pri preprave z roku 2005, ako som povedala, má dva pozitívne dopady eh, na zdravie zvierat pri preprave. Chcem však poukázať na to, že je tu ešte množstvo vážnych problémov predovšetkým, a škoda, že dnes sa tu rozprávame len s komisiou, pretože ten partner by tu mal byť, mali byť členské krajiny, pretože tieto problémy v prvom rade vychádzajú z toho, že implementácia v členských krajinách je nepostačujúca a e, výkon nariadenia sa neberie všade dostatočne vážne. V podstate, a tu sa teraz pozerám na komisiu, je e, naozaj e, polutovania hodné, že opatrenia, opatrenia sa odložili, vrátania i princípov usmernení až o 5 rokov. Podmienky e, zvierat nie sú dôležité len z pohľadu zdravia zvierat, ale z pohľadu envy, teda nášho výboru, kde sa pozeráme na celostné zdravie, ide o zdravie zvierat, ale aj zdravie ľudí a zdravie prostredia. To všetko spolu súvisí tak úzko, že to možno vnímať len ako spoločný balíček a dodržiavanie tých princípov e, k zdraviu zvierat má veľký dopad na kvalitu e, živočišných výrobkov a následne teda dopad i na zdravie e, ľudí. Nehygienické a nepriaznivé podmienky zvyšujú i riziko šírenia chorôb a nákaz. Z nášho návrhu možno vyňať určité body, vyzdvihnúť určité body, ktoré na základe skutočnosti, že u toho návrhu e, musíme byť reštriktívni, sa ešte doplňa, ale taký krátky prehľad. Presadzovanie je vtedy ťažké, keď rôzne členské krajiny sú zodpovedné za rôzne fázy autorizácií tu by sme chceli, aby členské krajiny informovali pri konštatovaní e, priestupkov, informovali ďalšie krajiny. Je to staršia požiadavka e, ohraničenie e, prepravy k porážke na iba 8 hodín bez hľadu na to, či preprava sa deje na mori alebo vodnou cestou, teda alebo po súši, pre tie čaka, čakacie doby na hraniciach pôsobia naozaj bolesť a, a, a utrpenie zvieratám. Tu by mali naozaj členské krajiny pod e, vedúcou taktovkou komisie meniť. Jednotlivé kontroly v zmysle príslušných e, nariadení hoci počet tých prepriav stúpol, e, tie počet priestupkov klesol, myslím si, že argument, že e, rizikový prístup je tu jednoducho, že by potreboval presnú e, definíciu, ako to riziko má byť posudzované v jednotlivých členských krajinách. Členské krajiny a prepravné spoločnosti by sa mali držať rozsudkov e, Európskeho súdneho dvoru prípadom i v tretich krajinách. A my žiadame, aby tu členské krajiny robili ďalšie kontroly. Je tu naozaj požiadavka, aby sa zvažovali alternatívy, ako e, e, by sa zabránilo obchádzaniu roz, ob, rozhodnutia súdneho dvoru, aby sa teda neobchádzali tieto rozsudky. Komisia je vyzývaná k tomu, aby dala stimuly polnohospodárom k tomu, aby prepravovali zvieratá do najbližších bytunkov, aby nedochádzalo k tým dlhým prepravným časom. A teda komisia by tu mala nabádať k inovatívnym riešeniam Mnohé prepravné plavidlá napríklad by vôbec nemali byť povolené pre prepravu, nie sú na to určené. My žiadame, aby tie e, plavidlá, ktoré nezodpovedajú, neboli autorizované, aby sa nepredlžili staré povolenia. Žiadame komisiu, aby spolu s členskými krajinami e, uspôsobila výšku postihov v jednotlivých členských krajinách niek- tie sú v niektorých 10 krát vyššie než v iných. Na základe toho, tých jednotlivých obmedzení sme nemohli všetko napratať do tejto správy. Určite bude ešte množstvo pozmenujúcich návrhov. A po druhé si myslím, že samozrejme správa účtovného dvora, osobitná správa, ktorá sa zaoberá zdravím zvierat. Tá sa bude aj prezentovať budúci týždeň a určite sú, tu budú pozmeňujúce návrhy. Ďakujem a teším sa na spoluprácu s tieňovými spravodajcami. Verím, že tu máme, hoc aj e, je to len iniciatívna správa, je to správa dôležitá pre zlepšenie blahobytu a zdravia zvierat, ochrany zvierat, e, ochrany ľudí, našeho životného prostredia. Ďakujem. Thank you very much and uh, I give the... Ďakujem pekne. A teraz dostane slovo tieňový spravodajca za EKR, pán Demesmaker. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Chcel by som sa srdečne poďakovať kolegyni Kardenbach za návrh tejto správy môžem hneď teraz povedať, že v podstate na 100% ju podporujeme. Blahobyt zvierat, to je pre nás veľmi prioritné, predovšetkým pokiaľ ide o implementáciu nariadenia, napríklad pokiaľ ide o, e, zdravie zvierat, pokiaľ ide o ich umiestnenie. Už v roku 2016 som naformuloval ústnu otázku a už vtedy som sa vyjadril, vyjadril, že sú tu problémy, pokiaľ ide o vývoz zvierat do tretich štátov. Aj v našej pracovnej skupine pre ochranu zvierat sme na to poukázali, vypočuli sme si viacerých expertov a pozreli sme sa na viaceré štúdie a boli tu spomenuté požiadavky, aby sa tie transporty obmedzili, tá preprava na 8 hodín. Naša politická skupina to vždy podporovala. Takže ja sa veľmi teším z toho, že tu teraz máme takýto posudok a vítam aj tú správu pani kolegyne. Teším sa teda predovšetkým z toho, že tu máme obmedzenie týchto transportných časov na 8 hodín a že to je teda priorita. My to v plnej miere podporíme. Ja som v tomto odseku e, Mám teda tu iba jednu jedinú zmenu, ktorú by som do toho chcel zapracovať. Nemali by sme rozhodovať medzi tým, že sú tu zvieratá, ktoré sú určené na porážku a zvieratáme, ktoré sú zasa určené teda hlavne, hlavne na e, chov. Bolo by lepšie, ak by sme tu mali obe kategórie, ktoré dáme do, rovnakého, do rovnakej skupiny. Tá štúdia poukazuje na to veľmi jednoznačne, tá implementácia a realizácia tohto nariadenia si vyžaduje ešte určitú zmenu a zlepšenie, ale to bude nakoniec odzrkadlené aj v návrhu správy. Ja potom ešte predložím ešte obmedzený počet pozmeňujúcich návrhov, alebo všeobecnosti som relatívne spokojný. Ďakujem. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom je pán Hajtema. Ďakujem, vážený pán predseda. Budem hovoriť po holandsky. Je to jednoduchšie. Chcem sa poďakovať pani správodajkyni e, za jej vynikajúcu prácu. Pripravila naozaj vynikajúci návrh správy. Ja som sledoval prácu e, interskupiny o e, životných podmienkách zvierat a Myslím si, že všetci sme pochopili komentáre, musíme na tom trvať, musíme sa snažiť zlepšiť v maximálnej možnej miere životné podmienky zvierat a zredukovať transport. A jedna vec, ktorú podporujem, je počet kontrol, ktoré treba urobiť, e, alebo ktoré bolo treba urobiť v posledných časoch z 3 e, miliónov sa prešlo na 1 miliónov a zo strany Európskej únie tu sa nemôže robiť žiadna harmonizácia. Ďalej tu máme e, sankcie, ktoré sú obsiahnuté v e, paragrafe 9. Tie nie sú aplikovateľné na niektoré členské štáty. Potom tu máme problémy s exportom do tretich krajín. Naozaj nariadenie z roku 2016 e, nariaduje niektoré podmienky, ale my nemôžeme e, akceptovať spôsob, ako sa zaobchádza so zvieratami. A preto ja viem, že tu boli kontakty e, s veterinárnymi orgánmi ohľadne týchto podmienok. Treba zlepšiť podmienky, treba nájsť dohodu a myslím si, že to je na zodpovednosti Európskej únie, aby sa dosiahol e, taký najlepší e, tím veterinárov, ktorý bude túto situáciu sledovať. A pokiaľ ide o túto legislatívu, ešte treba ju samozrejme vnímať aj cez e, prízmu legislatívy o doprave pretože je e, tu potrebný skutočne holistický prístup. Samozrejme, že transport má vplyv na e, životné podmienky zvierat počas transportu. Potom tu máme rôzne e, parkovacie miesta na podporu, ako môžeme obmedziť trvanie dopravy, ak nie je možnosť E, robiť pauzy, počas ktorých by zvieratá tiež mohli odpočívať. Takže aj e, tu nás sa musíme snažiť zlepšiť tieto podmienky. A mali by sme mať takisto miesta, e, kde by sme tento odpočinok zvieratám umožnili. A teraz za skupinu GUE pán, pán Ek. Ďakujem pekne pani spravodajkyni za vynikajúci návrh. Vážení kolegovia a kolegyne, využil som letnú prestávku parlamentu na to, aby som si preštudoval e, prepravu zvierat. Išiel som do Slovenska, do Chorvátska, kde som si pozrel dva prístavy, kde sa prepravujú zvieratá a to, čo som tam videl a zažil, bolo úplne šokujúce napríklad v Slovensku, bola tam aj kolegyňa Házekampa a ďalší aktivisti pre ochranu zvierat. Boli sme vystavení represáliám zo strany policie slovenskej. Vyzeralo to úplne tak, ako keby tá exekutíva tam chcela skôr chrániť e, zvieratá a nie poslancov, ktorí e, chránia zvieratá. Takže nedá sa ani povedať, čo sme tam zažili. Hoci sme ako európsky poslanci sa predstavili, boli sme bez rešpektu e, zo strany slovenskej policie zastrašovaní, pretože chceli nám zakázať naše merania tým, že nám hrozili tým, že nás budú zatvárať, že nám zoberú pasy a týmto nám teda hrozili môj pas bol odobratý a dostal som ho až po tom, čo som zaplatil 200 eur policajtovi. Ale sme sa nedali odradiť a môžem vám povedať, že v každom nákladnom voze, ktorý sme kde sme robili inšpekciu, tam sme namerali teploty, ktoré boli nad prípustnými hodnotami. Niektorých bolo až 40 stupňov, zvieratá veľmi trpeli. Nikto nezasiahol, ani veterinári, policia neurobila nič. A keď sme informovali veterinárny úrad, nikto ani neprišiel. A policia sa zdráhala kategoricky kontrolovať tieto vozidla. Takto vyzerá ochrana zvierat v Európe. A to je stále veľká hanba. A čo robí komisia? Klame nám, klame občanom, tým, že tvrdí, že väčšina prepravy zvierat je v súlade s pravidlami v Európskej únie a po nasadení v meste Kopa sme išli do Chorvátska, do mesta Raša. Tam boli prepravy zvierat z viacerých krajín, ktoré sa dostali teda do tohoto prístavu, aj z Litvy dokonca. Bolo to absolútne katastrofálne, čo sme tam videli, čo sa tam robilo zvieratám, konkrétne jednému. Bolo zranené to zviera, dostalo sa na loď, tieto obrazy ja už nikdy nezabudnem. Je to jednoducho nepochopiteľné, že takéto niečo sa deje v našej civilizovanej Európe. A istotne to nebol jediný prípad, čo sme tu videli. To, ten nafilmovaný materiál, ktorý tam máme, vám budúci týždeň, dám to aj komisii, ale v stručnosti sa to dá pozrieť aj v nemeckej televízii a to, čo bude nasledovať, uvidíte, že zasa ľudia sa postavia. Ľudia jednoducho majú vedieť o tom, ako v Európskej únii sa pristupuje k ochrane zvierat a mali by sa zamyslieť aj nad tým, prečo ešte stále väčšina napríklad zástupcov tu v parlamente sa tvári, že nič nevidí, keď hovoríme o zlepšení podmienok pri preprave zvierat. Verte mi, je skutočne naliehavé, aby sa začalo už konečne konať, inak by sme mali tu v parlamente jednoducho už nikdy e, vysloviť slovo morálka. Musíme niečo urobiť preto, aby takéto legalizované týranie zvierat sa ukončilo. Ďakujem kolegyni Kádenbach za to, že svojou správou, ktorá podľa mňa nepotrebuje žiadne pozmeňujúce návrhy, že chce prispieť, aby sa urobili zmeny a ja už sa teším na ďalšiu diskusiu s ostatnými tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. <clears throat> Ďakujeme pekne aj my. A teraz dostane slovo FDD tieňový spravodajca pani Evi. Ďakujem, e, pán predseda. Ja som veľmi spokojná, že môžem sa podielať na príprave tejto správy vo výbore Pety Som bola tieňovou spravodajkyňou, tam sme pripravili dobré stanovisko a dúfam, že výbor pre poľnohospodárstvo to plne zohľadní. Je to dôležitá správa o ochrane zvierat počas prepravy, pretože je dôsledkom e, mnohých upozornení a petícií občanov členských štátov, ktorí poukazujú na tieto problémy. Správa je tiež dôsledkom toho, že konferencia predsedov odmietla vytvoriť vyšetrovací výbor, tak ako o to žiadalo 223 poslancov, a teda e, výbor Bor nebol vytvorený napriek tejto žiadosti. My sme dokonca nemali možnosť ani hlasovať o takomto výbore na pléne. A podľa môjho názoru to pošliapáva demokratické princípy, ktoré by mali byť v tomto parlamente. A teraz sa ešte vrátim k správe, o ktorej tu diskutujeme. Som spokojná s prácou kolegyne Kadenbach, je to vynikajúce východisko pre ďalšiu spoluprácu a dúfam, že táto správa vyšle jasný a silný signál Európskeho parlamentu v tom zmysle, že toto nariadenie je bohužiaľ problematické z hľadiska zavádzania do praxe. Chcela by som, aby sa jasne povedalo, že podmienky, v ktorých sa dnes milióny zvierat v Európe nachádzajú, naozaj nie sú dobré. Musíme odsúdiť tie subjekty, e, ktoré porušujú práva zvierat a predovšetkým musíme odsúdiť kontrolné organizácie, ktoré si nad tým umývajú ruky. Je im jedno, v akých podmienkach sa zvieratá prepravujú a Treba povedať, že tá dĺžka prepravy je často príliš dlhá, e, po, sú tam vysoké teploty a toto všetko sú problémy, na ktoré pravidelne poukazujú e, výsledky nezávislých vyšetrovaní. Rovnako sa poukazuje na nedostatok kontrol, napríklad na hranici medzi EÚ a Tureckom, ale nie len tam e, dochádza často k podvodom E, kde sa často vykazuje niečo, čo ani nie je pravda. Komisár Andrew Kajto tiež bol e, na to upozornený a e, hovorí sa tam, že predpisy sa plnia takmer na 100%, ale to bohužiaľ vôbec nezodpovedá pravde. Čiže toto stanovisko je dobrým východiskom k ďalšej práci a chcem ešte zdôrazniť niektoré, ktoré možno ďalej rozpracovať, prípadne doplniť. Napríklad nedostatok dodržiavania doby odpočinku, nedostatok vody pre zvieratá, príliš vysoká teplota. E, toto všetko ešte môžeme spresniť a potom vlastne e, chceme ešte prispieť e, čo možno najobjektívnejšie k vylepšeniu tohto textu. Ďakujem. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci. A teraz máme tu ďalšie príspevky. Posl- pán, pani Mile, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som sa chcela poďakovať pani Kadenbach za túto správu. Gestorsk, gestorstvo spočíva vo výbore Agery a ja som presvedčená o tom, že my musíme vyslať jasný signál. Predsa sme tu videli, že máme nariadenie, ktoré je síce teda dobre napísané, ale čo do implementácie ponúka toľko možností, že dokonca sa dá aj obísť ten predpis a v tomto ohľade nám to nepomáha vôbec, pokiaľ ide o ochranu zvierat. Myslím, že sme sa prizerali dostatočne dlho a snažili sme sa mať určitý vplyv na členské štáty. Bohužiaľ, to nefunguje. Tie čakacie doby na hraniciach sú rovno, roko dlhé ako predtým a my vieme všetci veľmi dobre, že zvieratá mimo Európskej únie nie sú vôbec e, vyložené a nie je im poskytnutá potrava a voda. Myslím, že musíme urobiť oveľa viac, než len písať nejaké usmernenia a v prípade teliat alebo v prípade malých cicavcov v prípade ešte malých zvierat jednoducho musíme dbať o to, aby ten 8-hodinový e, limit pre prepravu nebol nikdy prekračovaný a musíme urobiť v tejto oblasti oveľa viac. Ja si myslím, že toto dlžíme tým zvieratám, ako uvedomili polnohospodári, ktorí takisto doma dbáme o to, aby zvieratá boli zdravé, tak jednoducho nemôžeme takéto prepravy, ktoré sú dlhšie ako 8 hodín, zodpovedať. Takže máme tu problém, ktorý vidím aj v rámci iných veľkých krajín, kde jednoducho ochrana zvierat má veľkú prioritu, napríklad Austrália, Nový Zéland, tam sa už napríklad netransportujú, neprepravujú ovce z živé a to, čo spomenula komisia, je síce možno v poriadku, ale vôbec nás to neposúva ďalej. Mám aj otázku, ktorá bola daná e, komisii. Otázka je, či sa tu vôbec e, počíta napríklad zníženie množstva porážok v tretich krajinách. Ak tie štandardy v oblasti ochrany zvierat sa nedodržiavajú, tak musíme byť aj naďalej odvážni, ambiciózni a musíme zakázať porážky zvierat za hranicami Európskej únie. Sú tu aj iné možnosti, ako sa dá meso transportovať. Ja som presvedčená o tom, že ak máme zvieratá na porážku a ktoré sa zabijú v najbližšom najbližšom bezprostrednom prostredí, tak tie zvieratá sú menej vystresované a tá kvalita mesa je oveľa lepšia. Myslím, že by sme sa mali zamyslieť nad sankciami, aby sme tento aby sme napríklad aj po tom, čo povedal kolega Ek, ja mu samozrejme verím, že to tak bolo, myslím, že ani v Európe nie sú veci ešte úplne v poriadku a mali by sme tolerovať podľa mňa transport zvierat na lodiach. Keď hovoríme o rizikách a o rizikových postupoch a keď hovoríme o tom, že zvažujeme sankcie, tak by som chcela spomenúť, že Napríklad budúci týždeň budeme hovoriť o znižovaní cieľov v oblasti CO2, pokiaľ ide o e, nákladné autá, kde budú pravdepodobne uvalené veľké sankcie pre výrobcov aut, ak sa prekročí len o 1 gram ten štandard, tak myslím, že v tomto kontexte by sme mali hovoriť aj sankcia, pokiaľ ide o ochranu zvierat. A pre mňa platí jedna vec úplne jasno. Pokiaľ ide o chovné zvieratá, ktoré sú transportované za hranice Európskej únie, si vyžadujú mimoriadnu ochranu a ak sú teda e, transportované zaživa. Ale všetko to, čo sa týka, to, čo sa týka porážok, všetko musí byť jednoducho e, správnym spôsobom vykonané na území Európskej únie. A pána Taylora nahrádza pán Kilimens. Nech sa páči. Áno, aj zelení chcú niečo povedať pokiaľ ide o prepravu zvierat a pokiaľ ide o Keith Taylor, ktorý je veľmi dôleži- na dôležitom zasadnutí momentálne, preto som prišla a využívam iPhone, pretože ja zdieľam jeho argumenty. Pokiaľ ide o prepravu zvierat, tá by sa nemala konať vôbec. Treba sa treba sa uberať cestou, kde sa bude prepravať už iba meso a nie živé zvieratá. Takto uchránime milióny zvierat pred veľkou krutosťou. Toto by znížilo aj množstvo pre, spomínanej prepravy a dopravy a bude to mať pozitívny dopad aj pokiaľ ide o dopravu, tým, že sa znížia emisie a znečisťovacie látky. Ja súhlasím s tým, že Spravodajkyňa chce zakázať všetky prepravy, ktoré sú dlhšie ako 8 hodín. Ja by som však chcel znižiť toto obdobie na 4 hodiny, pokiaľ ide o zvieratá, ktoré sú určené na porážku. Teším sa, že spravodajkyňa spolupracuje s Federáciou veterinárov v Európe a zastáva názor, že zvieratá by mali byť porážané v rovnakom regióne, kde sú vykrmované a nemali by byť prepravované veľké, kilometre, stovky kilometrov ďaleko. Takýmto spôsobom sa zabezpečí napríklad kontinuácia porážkární, ktoré sú vybudovávané v jednotlivých regiónoch. A takisto súhlasím aj s tým, že treba znížiť stres zvierat, ktoré zažívajú napríklad pri kontrolách e, medzi hranicami, napríklad medzi Európskou úniou a Tureckom, kde to trvá celé hodiny alebo dni v tých strašných teplotách, čo vlastne vedie k úmrtiu veľkého množstva zvierat. A to sa deje aj napriek tomu, že Európsky úni, únia vydala rozsudok, e, že tieto požiadavky musia byť plnené aj za hranicami Európskej únie až do tej finálnej destinácie, ak teda sa zvieratá prepravujú za hranice EÚ. Avšak máme tu hrozné podmienky a nedostatok vybavenia v tretich krajinách alebo pri kontrole na hraniciach to vedie k tomu, že tieto štandardy sa nedajú dodržiavať. A preto apelujem na zákaz prepravy a exportu zvierat do tretich krajín vo všeobecnosti. A na záver, a už to už odznelo, musíme riešiť aj ten zaražajúci nedostatok plnenia štandardov medzi členskými krajinami. Takže treba apelovať skutočne na to, aby sme tu mali plné množstvo opatrení, ako napríklad zlepšenie štandardov vozidiel, lepšie veterinárne kontroly a takisto aj čierne zoznamy operátorov. Chceme takisto, aby aj vlády využívali mechanizmy vymožiteľnosti predpisov, pretože prepravcovia doslova skutočne sa im prepiekli aj takéto vraždy, ak to môžem povedať, aj najvyšší čas, aby sa to ukončilo. Ďakujem pekne za vykonanú prácu spravodajkyne. Ďakujem veľmi pekne. Ďalším rečníkom je pani Hazekamp. Ďakujem pekne. Každý rok, pán predseda. Máme, e, máme tu 4 milióny kusov hovedzieho dobytka, e, 100 tisíce koni a ďalšie zvieratá sú transportované v rámci Európy aj mimo Európy. V 80. rokoch som videla film, ako e, sa e, prevážajú zvieratá e, v loď, loďami v prístavoch Európskej únie. Bola som z toho taká šokovaná, že i hneď som sa skontaktovala s ochranárskymi organizáciami ale dnes vidím, že po toľkých rokoch sa nič nezmenilo. Európska komisia hovorí, že dobre, možno, že neplníme na 100% európsku legislatívu. Nie, ale to predsa nie je pravda. Ja som bola v Slovinsku, v Chorvátsku a navštívila som eh, dva prístavy e, na vonkajšej hranici EÚ a podmienky, za akých sú tieto zvieratá transportované, sú nepredstaviteľné. Kamióny, ktoré prichádzajú, aby e, tieto zvieratá prevážali. Ide tu predovšetkým o mladé zvieratá. Všetky kamióny, ktoré prichádzali do týchto prístavov, porušovali európske pravidlá. Takže nebol to jeden kamión, Všetci, všetky kamióny mali problémy napríklad s dodržiavaním odporúčanej teploty, bolo tam viac ako 35 stupňov, e, vo všetkých autách bola príliš vysoká teplota, zvieratá boli oslabené, dezidratované, vysmednuté a choré. Takže polícia a chráni priemysel, kamiony nie sú kontrolované a pokiaľ ide o zastrašovanie zo strany polície, tak musím povedať, že je v polícii obrovská miera korupcie. To treba ešte overiť. Tieto cezhraničné problémy sú zdôraznené takisto v správe, lebo je tu čoraz viac dopravy, menej kontroly, dlhé obdobia transportu a dlhé doby čakania na hraniciach a nikto za to nie je zodpovedný. A to sa netýka iba na e, riečnú alebo námornú dopravu. Pozrieme sa, čo sa deje v Írsku. Zvieratá v Írsku sú prevážané v kamióne až do prístavu, potom idú na loď, potom idú do ďalšieho prístavu, potom do ďalšieho kamiónu, prevážajú sa cez Európu, prídu do Slovinska a tam musia opäť ísť von a znova idú e, na loď do Libanonu alebo do Izraelu a v okamihu, keď sa tam dostanú, tak ešte musia byť ďalej prevážané e, na konečné miesto určenia. Európska komisia hovorí, že pravidlá sa plnia, že tu nie sú problémy, že nedochádza k žiadnym incidentom, ale to nie je pravda a je poľutovania hodné, že dostávame takéto odpovede a že sa takto zaobchádza so zvieratami. A keď sa pozrieme na túto správu RPS, tak vidíme, že tam sa hovorí predovšetkým o zvieratách, ktoré sú určené na porážku. Ale myslím si, že je tu jedna veľká chyba, veľký nedostatok, pretože tu nejde len o zvieratá na porážku, ale to, to, sa, to sa týka aj zvierat, ktoré sú určené na reprodukciu. E, niekedy skutočne e, sú to mladé zvieratka, ktoré ešte majú matky a ktoré ešte e, závisia od materského mlieka. Ja si myslím, že táto správa musí takisto e, zahrnúť túto kategóriu zvierat. E, Ďalej je dôležité menej dopravy, viac kontroly, e, drastická redukcia e, prepravnej doby a eliminovať porážku e, mimo EÚ. Všetky tieto opatrenia prinesú zlepšenie podmienok a zaobchádzania so zvieratami, ak my skutočne budeme trvať na tom, aby sa radikálne zmenil e, spôsob stravy v našich krajinách, aby sme e, jedli viac e, rastlinnej a menej živočíšnej stravy. Na záver, minulý rok bolo 220 európskych poslancov zo všetkých skupín, ktorí, ktorých, ktorí sa mohli vyjadriť vo výbore ohľadne do, a ktorí sa viedeli za to, aby bol vytvorený výbor na sledovanie situácie prepravy zvierat. Bohužiaľ, nepodarilo sa nám e, dosiahnuť to, čo sme chceli a ja ako tieňová spravodajkyňa vo výbore pre poľnohospodárstvo som presvedčená, že musíme naďalej trvať vo výbore pre e, na to, aby, bol, aby boli rešpektované také podmienky prepravy zvierat, ktoré boli schválené v príslušnej legislatíve. Ďakujem. Ja by som sa k tomu chcel tiež osobne vyjadriť. Rád by som poďakoval spravo, spravodajcom, tieňovým spravodajcom mm, za to, že sa tejto téme a problematike venujú, teda, že sa venujú problematike prepravy zvierat na veľké vzdialenosti, a to teda aj mimo územia Európskej únie. Je pravdou, že reakcie komisie a inštitúcií, inštitúcií členských štátov sú skôr také, že sa snažia e, ten problém skôr e, zakrývať a táto správa, dúfam, pomôže k tomu, že súčasná legislatíva bude lepšie implementovaná a že ochrana zvierat sa bude lepšie implementovaná dodržiavať. No a v neposlednom rade by som ešte e, dal e, slovo pani Uteland a ešte potom dostane slovo aj komisia. Ďakujem, ďakujem pani Kadenbach za vynikajúcu správu. Rovnako ako vy, pán predseda. Aj mňa veľmi znepokojuje e, táto situácia a vidím tu aj frustráciu zo strany kolegov, pokiaľ ide o túto situáciu. A ak tu chýba legislatíva, tak môžeme byť frustrovaní, ale ak máme legislatíva, tá nie je dodržiavaná, tak tá frustrácia je zároveň doplňaná aj istým cynizmom a ja sa obávam, že ak táto legislatíva nie je dostatočne silná a dostatočne rešpektovaná, tak to je naozaj veľká brzda pre ďalší pokrok. Kolegovia tu už hovorili o tejto situácii, že vlastne už prebehlo 30 rokov a už tá legislatíva mohla byť uplatňovaná. Ja teda veľmi vnímam túto podporu od kolegov, ktorí eh, cítia rovnakú frustráciu, pokiaľ ide o zvieratá, ktoré trpia eh, nadmernou teplotou, eh, nedostatkom vody počas transportu, ochorejú počas dopravy. A ide tu aj o mláďatá, mladé zvieratá, a ja som skutočne veľmi rozčúlená, keď vidím, ako to vyzerá v členských štátoch. A som presvedčená, že občania sú na našej strane, že v členských štátoch je veľa ľudí, ktorí si nemyslia, že je to takto v poriadku. A preto je potrebné tú legislatívu nastaviť tak, aby sme mohli presadzovať tvrdšie opatrenia, a aby sme dosiahli to, že sa tá situácia oproti súčasnosti zmení. Je to veľmi emocionálna záležitosť a ja naozaj cítim veľkú podporu zo strany kolegov, ktorí volajú potom, aby sa situácia zmenila. Ja vám všetkým ďakujem. Aj pán predseda ďakuje a ešte dávam slovo e, pre zastup, zástupcovi komisie. Ďakujem, ďakujem pekne. Chcem sa predovšetkým poďakovať parlamentu za túto správu. Komisia ju považuje za veľmi dobrú správu, vyvážený text, ktorý poskytuje veľmi dobré východisko pre ďalšiu prácu. Ako ste počuli, preprava zvierat je jednou z priorít komisie Komisia na tom intenzívne pracuje. My veľmi dobre vieme, že sú tam isté problémy ohľadne implementácie. E, správa poukazuje na to, že došlo k istým posunom a my na strane komisie sme presvedčení, že tá situácia v niektorých oblastiach nie je síce v poriadku, ale došlo k výrazným zmenám ale veľa z týchto vecí sa nerobí tak, ako by sa mali a preto je potrebné pristúpiť k ďalším opatreniam tak, aby sme zvieratá lepšie chránili. E, to je zo strany komisie asi všetko. Komisia pokračuje v rokovaniach s členskými štátmi, ďalšími zúčastnenými stranami, mimovládnymi organizáciami a zástupcami jednotlivých sektorov tak, aby sme riešili tie problémy, o ktorých sa tu hovorilo. Je tu problematika vývozu zvierat, preprava na dlhé vzdialenosti v rámci Európy No a my pracujeme aj so sieťou e, kontaktných miest a platform a budeme sa tešiť na záverečnú správu Európskeho parlamentu. Ďakujem. Um, Ďakujeme. Neviem, či Karin by si chcela ešte reagovať na komisiu. Ďakujeme pekne. I ja som presvedčená, že v tejto oblasti komisia sa snaží pokročiť a my ako jednotliví poslanci sa budeme objavovať na členské, obracať na členské krajiny. Máme tu i rozhodnutie súdneho dvoru, kde je vidieť, že nie je to len otázka e, prepravy, ale všeobecne ako riešime otázku zdravia zvierat v jednotlivých členských E, krajinách. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí tu dnes prispeli k tejto téme. Cítim sa ako Jute. Na jednej strane som frustrovaná zo situácie v teréne, ale veľmi ma teší, keď vidím pozície jednotlivých kolegov a ich politických skupín. Som presvedčená, že sa posunieme ďalej som na hradničkou i v gestorskom ag- e, výbore Agri a tu sa budeme samozrejme snažiť mnohé tie pozície z tejto správy nájsť aj v záverečnej správe. Teším sa teda na spoluprácu, lebo i iste to bude dôležitý krok smerom k Európe, ktorá berie, berie vážne Eh, ochranu zvierat. Pokiaľ ide o lehoty, 18. november o 11. hlasovanie v Envy 6. december a v Agri 21. januára. Mohli by ste pre, ešte raz povedať ten eh, dátum pretože povedali ste 18, hovorí pani Kádenbach, ale ja tu mám napísané o 14. Nie, je to 14, hovorí pán predseda. Ďalšia téma. Ďakujem za diskusiu k tejto téme. Ďalšou témou je Európsky rok zelenších miest. Návrh uznesenia. Slovo najprv dám spolu spoluspravodajcom. Prvou z nich je pani Šaldemóze. Ďakujem pekne. V Helsinkách eh, je množstvo ľudí na kongrese EPP. Ja som chcela nadhodiť eh, otázku, žiadať o podporu Dôvod je, že je tu dobrý zámer, vec, na ktorú sa môžeme zamerať, po, povzbudiť naše mesta. A čo tu je dôležité, dáva naozaj zmysel ekologického pohľadu posilňovať našu biodiverzitu, redukujúc uh, zlepšovať naše systémy, zabezpečujúc, že aby sme mali e, čistejšiu vodu, chránili životné prostredie, limitácia e, hraničných hodnot CO2 a takisto e, vznikajúce teplo. Toto všetko sú aspekty, ktoré súvisia s klimaticky pozitívnou politikou. Sú tu i zdravotné aspekty. Ak by sme vedeli posilniť európske úsilie o zelenšie mestá, napríklad e, hluk je problém pre mnohých občanov a znečistenie e, ovzdušia by sa dalo e, zlepšiť, keby sme mali mestá zelenšie. Všetko nám to dáva veľký zmysel, aby tu bolo ekologickejšie a zelenšie mesta. Európsky rok zelenších miest môže byť zameraním pozerajúc sa na to, čo sa dá urobiť. Vyzývame teda komisiu, aby konala v tejto oblasti, pretože sme presvedčení, že výmena dobrých e, skúseností je dobrou metódou naučiť sa viac, aby spoločne sme sa dostali k udržateľnejším riešeniam. Isté nám komisia pomôže prostredníctvom mnohých iniciatív, kde by sa podporil prechod k zelenším mestám, rámec, kde si možno vymieňať skúsenosti, aby sme spoločne boli e, ekologickejší. Podporte toto uznesenie vo vašich skupinách, prosím. Je tu množstvo e, zdravotných, environmentálnych, klimatických výhod. Určite to prispieje krásne k zvýšeniu kvality života našich občanov. Prosím, výrazne to podporte. Ďakujeme. Ďalšou rečničkou je pani Višnievska. Ďakujem pekne. Vážení poslanci, myslím si, že idea zelených miest je dobrým projektom. 72% Európanov žije v mestách, konec koncov. A určite ten projekt zelenejších miest povedie k udržateľnejšiemu e, rozvoju miest, príjemnejšie mesta pre občanov. Treba sa zamýšľať nad mnohými aspektami mestského života. Treba brať do úvahy ekológiu, sociálne záležitosti, hospodárstvo i otázky kultúrne. Všetko je to totiž prepojené. A ak tieto problematiky budú prepojené, nož tak potom určite budeme môcť hovoriť o úspechu. Pre striedky na revitalizáciu miest musia ísť e, ruka v ruke s, s propagáciou sociálnej aktivizácie hospodárskeho rozvoja a cesta k zeleným mestám môže byť v rôznych členských krajinách rôzna. Ako k tomu pristupujeme my v No Už tak v túto chvíľu máme prioritný program Čistota vzduchu v Polsku a je tam na to 24 miliard eur v rokoch 2018 až 2029, pričom celkové investičné náklady budú viac ako 30 miliard eur. Cílom programu je zvýšiť e, energetickú účinnosť existujúcich budov a rodinných domov, ich modernizáciou a výmenou existujúcich vykurovacích systémov na systémy, ktoré sú ekologickejšie a tvoria menej emisí nebezpečných látok. mes, zelené mesta bez smogu je čím si, čo povedie k lepšej realizácii cieľov Parížskej dohody. A keď už mám slovo, tak chcem ešte raz poďakovať vám všetkým za podporu pozmeňujúceho návrhu pri novelizácii ETS. Cieľom bolo dať prioritu rozvoju teplárenských sietí, pretože v Poľsku s tým máme roz- problém. Ak máme ekologizovať mestá, musíme viac bojovať so smogom a za čisté ovzdušie. A rozvoj sieťového teplárenstva povedie k zlepšeniu e, ovzdušia v polských mestách. Ďakujeme pani Jetemáky za skupinu ALDE. Ďakujem. Rada by som poďakovala kolegom, ktorí pripravovali toto uznesenie a vítam iniciatívu e, Roka zelených miest, pretože naozaj môžeme si vymieňať najlepšie skúsenosti v Európe. A jasná väčšina ľudí na svete žije v mestách a väčšina zdrojov sveta takisto sa využíva v mestách. To, ako sa zorganizujú mesta, je v centre našej práce e, bojujúc proti klimatickým zmenám. To, aké e, možnosti poskytujú mesta, trvalá udržateľnosť dobrá, recyklácia, minimalizácia využívania aut a podpora udržateľných foriem. To všetko má dopad na celkové e, emisie, ktoré v našich spoločnostiach vytvárame. Objavujeme e, základné tradičné pravidlá trávime čas e, v zelených priestoroch, to, je dobrý, to má dobré dopady na zdravie. Preto musíme takéto miesta čoraz viac v urbánnych projektoch podporovať. Zeleň nás chráni pred e, extrémnymi teplami, čo je dôležité v husto zasídlených mestách. S vedlejším efekt Veľké mesta motivujú ľudí, aby viac e, cvičili. A to je zdravé. Všade na svete, vo veľkých metropolách, ako je Barcelona, aj v menších mestách, ako je napríklad mesto Lachty vo Fínsku, sú iniciatívy smerom k holistickej transformácii, kde sa zvažuje motív urbáneho prostredia. Rada poskytnem priestor e, pri všetkým týmto iniciatívam. Ďakujem. Ďakujeme. Teraz za zelených pán Eichhout. Ďakujem a ja vítam túto iniciatívu. Moje očakávania sú tie, že naše mesta budú e, priekopníkmi pre väčšiu udržateľnosť. Tre, tretie, tri štvrtiny obyvateľstva Európa, Európy žije v mestách či predmestiach. A riešenie pre naše civilizačné problémy práve tu treba riešiť. Miesta musia byť dobre vybavené na lepšiu životnú kvalitu aby sa reagovalo na výzvy budúcnosti. Zozelenievanie miest je dôležitý krok. Aby som uviedol príklad, ekologické verejné obstarávanie by mohol byť výborný nástroj. Takto by sa mohol ovplyvniť subdodávateľský e, reťazec e, trvalo udržateľnejším spôsobom veľké ekologické problémy vo veľkých e, mestách sú problémy, pred ktorými už nemožno zatvárať oči. A preto očakávam, že predstavitelia EÚ touto novou iniciatívou budú nabátať ľudí k väčšej e, udržateľnosti. Ďakujem. Ďakujem a prepačte za nepochopenie, pretože toto bol pán e, Ek za GUE, ale teraz zelený a tu prehovorí pán Eichhout. Aký je rozdiel medzi Ek alebo Eichhout, pán predseda? Nie je veľký. E, je to tá prípona Hout. Vítam toto uznesenie, pretože si myslím, už to povedali kolegovia. Uvedomujeme si, že ak sa pozeráme na e, kroky v teréne, čoraz viac sa deje v mestách. Pozrime sa na svet, na Spojené štáty. Vieme, centrálna vláda chce odstúpiť od Paríža. Súčasne mestá samotné v USA príjmajú mnoho ekologických krokov. Koalícia s názvom We are still in, my stále participujeme, rastie. V rámci Európy takisto sú koalície miest, ktoré sú e, aktívne v obehovom hospodárstve, klimatických politikách, trvalo udržateľné spôsoby e, obživy v mestách. Preto si myslím, že je veľmi dôležité, že v roku 2020 budeme venovať veľkú pozornosť e, zelenším mestám, plneniu e, cieľov. Už som spomínal e, naše vozidlá, kde sme na európskej úrovni zlyhali. Určite vieme byť lepší pri podpore zelenších miest Teším sa im a veľmi rád toto uznesenie v tejto súvislosti i podporím. Ďakujeme. Skupina e FDD teraz. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. I ja podporujem toto uznesenie. Myslím si totiž, že téma zelených miest je pre našu budúcnosť veľmi relevantná. Ide o to, aby naše miesta boli stále čistejšie, aby mali zelenú infraštruktúru. To už asi malo byť pravidlom. A však po desiatky rokov európske mesta boli riadené veľmi zlé, dnes sú veľmi zraniteľné a napríklad e, kvôli e, e, mimoriadným klimatickým javom, ako napríklad tie, ktoré sme zaznamenali v Taliansku po niekoľko týždňov, to je práve prejav klimatických zmien. To vedie k ľudským obetiam a devastácii. Keby sme sa lepšie starali o prírodu, títo ľudia by mohli žiť, keby sme riešili naše kultúrne dedičstvo a keby sme zabezpečili väčšiu ohľadu plnosť miest voči životnému prostrediu. Koncepcia zelených miest – treba ju podporovať a v tomto uznesení máme túto príležitosť. A ja súhlasím s tým, že zelené infraštruktúry by mali poskytnúť pevnejší základ pre naše mestá. Rok 2020 by mal byť Európskym rokom čistejších miest. Mali by sme určitú cestovnú e, mapu Mali by sme upozorňovať na to, čo by mohli mesta urobiť, aby sa lepšie prispôsobovali klimatickým zmenám v teréne. Potom totiž bohužiaľ vidíme, že sa robí málo. S kolegami súhlasím v tom, že na miestnej úrovni starostovia zostávajú osamotení. Treba riešiť úroveň E, celoeurópsku a to presvedčivejšie. Potrebujeme i strategické mestské plánovanie s aktovným zapojením občanom, aby to bola dlhodobá vízia. Občania povedali, kam majú e, mesta smerovať. Ja som na to veľmi smer, citlivá, pretože si myslím, že mesta môžu zlepšiť situáciu zabrániť absurdnému rozvoju miest, kde mesta konzumujú čoraz viac krajiny. Nedávna správa ukazuje, že v Taliansku uh, dochádza k zaberaniu pôdy 2 metre štvorcové za sekundu vlastne. To je veľký problém kde 52 pôdy je zastavanej. Toto je neudržateľné, ak budeme takto pokračovať, tak sa situácia s hydrologickými zdrojmi bude naďalej zhoršovať a nepodarí sa nám naplniť ciele udržateľného rozvoja, napríklad cieľ udržateľného využívania pozemného ekosystému. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Týmto sa dostávame ku koncu, kde sa mohli pýtať v rámci kola otázok tieňoví spravodajcovia, ale sú tu ešte ľudia, ktorí sa prihlásili, takže nech sa páči, pán Zoriňo. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som poblahoželať autorom návrhu uznesenia, kde sa navrhuje, aby rok 2020 bol Európskym rokom zelených miest. Všetci poznáme veľké výzvy, ktoré stoja pred našimi mestami. Znečistenie vzduchu, zápchy, e, doprava v historických centrách, e, energetická dostatočnosť, e, rôzne katastrofy a prírodné katastrofy. Preto návrhy na to, aby občania participovali aktivnejšie na týchto prechodných zmenách. Vítam. Cieľom je e, adekvátne financovanie udržateľného rozvoja miest. Myslím si, že si treba uvedomiť, že harmonický rozvoj miest má takisto aj e, blahodárny dopad na husto zaľudnené oblasti. Zoberme si taký Lisabon, ktorý Lisabon bude európskym hlavným mestom v roku 2020 to je prémia, ktorú toto mesto dostalo vďaka rozličným iniciatívam, napríklad používanie bicyklov, udržateľných dopravných prostriedkov, obnova verejnej dopravy a energetická efektívnosť. Samozrejme, my sme hrdí na to, že Lisabon bude e, Európskym zeleným mestom 2020. A práve tie dobré skúsenosti e, môžu inšpirovať k tomu, aby naše mesta boli príjemnejšie, zelenšie, aby sa tam lepšie žilo. A preto predložím niekoľko e, pozmenujúcich návrhov, ale základ správy je skutočne vynikajúci. Ďakujem. Ďakujeme pekne. A teraz zostane slovo komisie pani Fusko. Ďakujem pekne za slovo aj za toto uznesenie. Komisia víta pozornosť, ktorú Európsky parlament venuje miestnej úrovni zazeleňovania miest. Je to našou stálou prácou na úrovni komisie, a to už pár rokov. Spomeniem pár príkladov, ako komisia pracuje na tom, aby miestna úroveň bola stále viac zaangažovaná do zazeleňovania, čo je dôležité nielen pokiaľ ide o život občanov, ale aj pokiaľ ide o život všetkých. Komisia pracuje na niečom, čo bolo vytvorené už pred 9 rokmi. Je to Európske zelené mesto, tak sa nazýva ten náš projekt. Jeden z poslancov Európskeho parlamentu spomenul to, že Lisabon bude zelené hlavné mesto v roku 2020. Myslím, že to bude vynikajúca príležitosť na to, aby sme trvali na význame, pretože 2020 budeme mať 10. výročie nášho uznania a je to veľmi dôležité, dôležité ocenenie, ktoré poukazuje na to, ako sa mestám darí vo viacerých aspektoch, ktoré boli zohľadnené už vo viacerých vyjadreniach, na to, aby mesto bolo udržateľnejšie. Takisto by sme chceli možno spolupracovať viac s vami ako inštitúciou na tom, aby toto podujatie bolo získalo na viditeľnosti, aby ste možno pomohli, pokiaľ ide o otázku biodiverzity a zazeleňovania a tej štruktúry, ktorá s tým súvisí, tak ako to je obsiahnuté aj v tom uznesení. Bude to príležitosť na to, aby sme poukázali na význam úrovne, miestnej úrovne a jej významu, pokiaľ ide o zlepšovanie našho životného prostredia. Chcela by som spomenúť aj to, že komisia pracuje na viacerých aspektoch, ako ste to zdôraznili aj vy. Udržateľnosť je taká prierezová, napríklad v rámci urbárnej agendy máme určité partnerstva a samozrejme tá miestna úroveň je veľmi dôležitá a Chcela by som spomenúť aj využívanie pôdy, bolo toto spomenuté aj zo strany vás. Takže toto sú veci, ktoré tu zazneli. Máme tu akčný plán, ktorý momentálne je na úrovni konzultácie a sú tu ďalšie veci, ktoré budú navrhnuté aj politikom na to, aby sa využívali tieto programy. A biodiverzita istotne ponúka riešenia, pre tých najväčších stresorov v mestách, ako napríklad znečisťovanie, znečisťovanie vody, vzduchu, to tu takisto odznelo. Máme tu aj ďalšie špecifické nástroje, ktoré sa realizujú. Čistota vzduchu je jedna z otázok, ktorá tu, tu zaznela. Možno napríklad máme dialógy o čistom vzduchu. Komisia tlačí na to, aby sme aj cez sankcie urobili všetko preto, aby sa kvalita ovzdušia v našich mestách zlepšovala. Sú to aj špecifické projekty, ako napríklad Anhut. To je projekt, ktorý začal v roku 2016, aby sa podporovali a podporovala miera aplikácie uplatňovania urbárneho zazeleňovania v mestách. Máme tu 20 miest, ktoré sú na tom zúčastnené. Takisto máme sieť, pokiaľ ide o uší výber miest, ktoré boli vybraté. 40 miest, a to vďaka vám, vďaka vášmu pilotnému projektu, zlepšujeme prácu tejto siete na to, aby sme vymieniali overené postupy, čo bolo takisto jedným z tých prvkov, ktorý ste zdôraznili ako veľmi dôležitý, aby sa mesta teda mohli navzájom od seba ponaučiť a zlepšiť situáciu. Tento rok takisto komisia vedie, dáva veľký dôraz na organizáciu Zeleného týždňa, ktorý bol venovaný práve mestám, za zeleňovanie miest. Bolo to veľmi úspešné, predovšetkým pokiaľ ide o speed dating, kde vlastne mesta si mohli e, takýmto spôsobom vymieňať overené postupy a uplatňovať ich potom doma. A chcela by som takisto spomenúť aj financovanie, pretože toto bolo takisto jedno z vecí, ktoré ste spomenuli. Áno, napríklad miestna úroveň alebo význam napriek subsidiarite, tá miestna úroveň tam stále je, je veľmi dôležitá aj v kontexte viacročného finančného rámca, ktorý komisia predniesla. Udržateľnosť ako taká je úzko spätá s týmto rámcom a ak by som mohla spomenúť life funding, kde sa podporuje biodiverzita v prírode, je tu navr aby tu došlo k navýšeniu o 25%. Takže myslím si, že toto sú veci, ktoré som chcela spomenúť, ale teším sa na ďalšie otázky, ak budú, a na ďalšiu spoluprácu. Ďakujem. Ďakujem pekne. A pokiaľ ide o harmonogram, lehota na pozmeňujúce návrhy je 14. november o 11. A po, v Envy 6. Septem, december a na plene by sa malo hlasovať v januári v Štrasburgu. A teraz prejdeme k ďalšiemu bodu. Je to výmena na názorov s pánom Bjornom Hanzenom, ktorý je výkonný riaditeľ agentúry ECHA. Poprosím vás, príďte k nám k pódiu. We are going to have a long discussion. Hello. Please do sit here. <clears throat> As um, two quite heavy documents uh, was distributed. Dostali sme k dispozícii všeobecnú správu za rok 2017 a takisto sme dostali aj programový dokument pre rok 2018 až 2020. Chcel by som vás požiadať, aby ste tieto otázky stručne spomenuli. Máte k dispozícii 15 minút, ak vás môžem požiadať, a potom budeme pokračovať v našej diskusii s členmi Európskeho parlamentu. Ešte raz vám ďakujem za to, že ste prišli. Vítajte v Európskom parlamente. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, poslanci, poslankyne, všetci všetci v parlamente. Ďakujem pekne za pozvanie. Tento dialog o práci Európskej agentúry pre chemické látky v tom širšom európskom rámci. Som medzi vami prvýkrát e, sa zúčastním tohto dialogu, ktorý by mal prebiehať každý rok. Ja sa naň teším. Dovolte mi, aby som e, najskôr predstavil nejaké osobné úvahy a potom ešte spomeniem hlavné body týkajúce sa roku 2019, ako aj perspektívy na ďalších 5 až 10 rokov ako úvod k diskusii. Ja už som teraz vo funkcii rok. Zhruba pred rokom sú tom, som už tu bol, sedel som zhruba na tom istom mieste, e, zúčastnil som sa vypočutia, viedol som s vami dialog a vy ste ma na základe e, tohto vypočutia potvrdili na mieste výkonného riaditeľa e, Európskej chemickej agentúry. Musím povedať, že spolupráca vedy a politiky ma veľmi fascinuje. E, to môžem povedať po prvom roku činnosti a myslím si, že za ten rok som nestratil nadšenie, ani ma to neprestalo fascinovať a som veľmi rád, že sa môžem sústrediť na tú vedeckú zložku, pretože v minulosti som sa skôr sústreďoval na tú politickú zložku. Nadchýňa ma to a chcem povedať, že Agentúra mi e, pomohla, e, zamestnancovia sekretáriátu mi boli veľmi nápomocní, rovnako aj členovia správnej riadiacej rady. Všetci mali so mnou veľkú trpezlivosť a pomohli mi e, skutočne túto funkciu prevziať. Ja som prešiel všetkými fázami. Najskôr som mal pocit také, že som strátený, potom tam boli také medové týždne. A teraz mám pocit, že už som do tejto problematiky naplno e, prenikol a chcem túto agentúru e, sprevádzať e, ďalším obdobím a pripraviť ju na ďalšie obdobie. Pokiaľ ide o výzvy na rok 2019, tak pokiaľ ja najskôr, e, pokiaľ teda ide o moje plány, ja tu chcem najskôr vymenovať naše silné stránky, ktoré by nám mali byť nápomocné pri plnení víziev, pred ktorými stojíme. E, teraz pri práci s zamestnancami, výbormi, odvolacími zložkami a tak ďalej vidím, že máme spoločné vnímanie toho, ako uplatňovať právne predpisy o chemických látkach E, myslím si, že sa nám dobre podarí zabezpečovať synergiu medzi jednotlivými právnymi predpismi. REACH je e, zakladajúcim nariadením ECHA, je to takým hlavným informačným zdrojom. E, ďalšie informácie sa používajú potom v ďalších právnych predpisoch, ktoré pripravujeme. Preto máme veľkú zodpovednosť, aby znalosti, ktoré my máme, boli skutočne poskytované Európskej agentúre pre bezpečnosť potravín, aby oni potom mohli mať právne predpisy napríklad pre potraviny. Takto je to prepojené. To sú naše právomoci, možnosti a schopnosti. Výzvy na rok 2019 začnem programom REACH a správou o klasifikácii a označovaní E, ktorá obsahuje rozličné opatrenia, ktoré poukazujú na silné aj slabé e, stránky. E, my si to v ECHA uvedomujeme, poznáme závery komisie. A ECHA ide správnou cestou, je však pred nami ešte veľa práce, musíme ešte veľa vecí vylepšiť. Ríč ako taký je tiež účinný mechanizmy e, v rámci programu REACH sú plnené, ale REACH ešte nie je dostatočne efektívny. E, túto efektivitu musíme ešte zvýšiť a máme ešte dlhú cestu pred sebou, kým dosiahneme všetky ciele, ktoré sme si v súvislosti s REACHom stanovili. E, ide tu takisto aj o súvislosti s udržateľným používaním chemických látok. Cieľ je teda správny, ale ešte máme veľa vecí, ktoré musíme urobiť. My z ECHA a ja ako výkonný riaditeľ sme pripravení túto výzvu prijať formou nášho pracovného programu a ďalšej práce na základe skúseností, ktoré sme naakumulovali. Máme tu pracovný eh, program na rok 2019 a ďalšie veci. Ďalej tu máme ešte predpisy, ktorým sa venujeme. Už som hovoril o programe REACH, ale máme ešte dva ďalšie právne predpisy. Text o dioxidoch, to je taká malá sestrička e, pesticídov v súvislosti s legislatívou na ochranu rastlín. A tam zaostávame s prípravou revízie, máme menej povolení na úrovni EÚ, to je taká novinka v prípade biocídov aj dnes firmy môžu e, žiadať celoeurópske povolenie pri biocidoch a my tam trošku zaostávame. A vlastne treba povedať, že nemáme v tejto oblasti ešte dostatok zdrojov. A vlastne výzva, pre ktorou stojíme, je urýchlenie prevádzania týchto programov. Potom tu máme právny predpis, ktorý e, zavádza do praxe Rotterdamský dohovor. To je ten najdôležitejší dohovor v našej oblasti, pretože zabezpečuje šírenie informácií o nebezpečných látkach a o ich bezpečnom používaní. Dohovor je veľmi úspešný, to znamená, že máme viac práce, ako sme očakávali, ale zvládame to a myslím si, že rovnako stojí za zmienku to, že úspech tohto dohovoru spočíva v tom, že napomáha bezpečnému nakladaniu s najnebezpečnejšími chemickými látkami. No a potom na rok 2019 máme v rámci ECHA nové úlohy, sme na to veľmi hrdí a sme aj vďační. Myslíme si však, že naše schopnosti E, dosiahnuť synergiu v prípade našich úloh, sa musia zlepšovať, musíme zabezpečiť, aby náš program bol konzistentný s európskym právom. Ja to považujem za silnú stránku samozrejme, ale vždy je to výzva. A teraz tu máme postup spolurozhodnovania, kde Rada a parlament spolu skúmajú nariadenie OPOS, ktoré e, uplatňuje e, štokholmský dohovor. Potom tu máme potrebu zaistiť podporu národným centrám pre jedy, zabezpečiť im poradenstvo, čo robiť v prípade prvej pomoci, ak napríklad nejaké dieťa vypije nejaký čistiaci prostriedok alebo podobne. Rovnako sa snažíme pomáhať DG Employment. To sa týka otázky bezpečnosti pri práci, najmä pri práci s chemickými látkami. A rovnako máme úlohu vytvoriť databázu, kde budú obsiahnuté všetky informácie o chemických látkach a materiáloch v súvislosti s obehovým hospodárstvom a nakladaním s odpadovými materiálmi. My sme veľmi radi, že tu máme tieto nové úlohy a určite to bola z vašej strany dobrá investícia. E, samozrejme, pre našich zamestnancov je to namáhavé, ale sme pripravení. A keď sa pozriem do budúcnosti, na najbližších 10 rokov alebo 5 rokov, tak pred nami stoja dve veľké výzvy. Poprvé, dokončujeme strategický plán, ktorý má stanoviť smer, ktorým sa ECHA bude nasledujúcich 5 rokov e, uberať. A tu vidíme dve veľké priority, ktorým sa musíme venovať. Poprvé, Chceme ešte lepšie identifikovať nebezpečné chemické látky, vyhodnotiť ich a poskytnúť Európskej komisii dostatočné informácie na to, aby mohla dobre regulovať. To je prvá priorita. Druhou prioritou bude pomoc pri zaisťovaní presunu informácií o tých, ktorí majú informácie o bezpečnosti používania chemikálií, ďalším častiam reťazca, aby sa to dostalo až k spotrebiteľom, tak aby tieto chemické látky mohli byť bezpečne používané. Treťou prioritou je integrácia. Ako REACH, tak aj CP sú zásadnými legislatívnymi nástrojmi, ktoré súvisia s desiatkami ďalších európskych legislatívnych nástrojov a my chceme zabezpečiť, aby naša práca bola e, zahrnutá do aký kominotér a chceme tým prispieť e, k medzinárodnému programu Európskej únie v oblasti chemických látok. Určite máme čo povedať. To sú také tri strategické ciele a priority ktoré súvisia aj so závermi správy Európskej komisie, ktorá konštatovala, že ešte stále tu je potenciál posilniť udržateľnosť využívania energie ako na európskej, tak, tak aj na medzinárodnej úrovni a samozrejme, keď sa pozriem tak viac do budúcnosti, treba e, samozrejme sa sústrediť na viacročný finančný rámec. My naša agentúra môže zohrať kľúčovú úlohu pri ďalších synergiách s inými legislatívnymi textami. Takže ak to vy, rada a komisie budete chcieť, tak sa určite budeme snažiť o stabilné financovanie v rámci viacročného finančného rámca. Ak dostaneme stabilné financovanie, tak budeme schopní pokračovať v našej práci a integrovať ju s ďalšími legislatívnymi nástrojmi, kde máme znalosti a kompetencie, ktorými môžeme prispieť. Toľko teda na úvod a ja sa budem tešiť na našu diskusiu. Aj ja vám ďakujem za prezentáciu, hovorí pán predseda. Ja chcem dať slovo najskôr kontaktnej osobe E, výboru, e, pánovi e, Kilhátovi. Ďakujem, pán predseda, ďakujem aj vám, pán riaditeľ. Ďakujem pekne za vaše slova. Boli ste v roku 2018 v januári ustanovení do vášho úradu, takže 10 mesiacov pracujete a mali ste predsa len priestor získať určité informácie o tom, ako agentúra funguje a získať informácie o tom, akú víziu do budúcnosti máte. Pokým teda som správne informovaný, chcete sa sústrediť predovšetkým na stratégie do budúcnosti v rámci agentúry, pokiaľ ide napríklad o otázku zdieľania informácií v prípade chemických látok a takisto chcete, aby agentúra EKA bola aj vedeckým centrom, ktoré by mohlo prevziať niektoré z riešenia problémov, ktoré sa týkajú napríklad bezpečného využívania chemických látok. Veľmi s pozornosťou som si vypočul váš vstup a takisto sme vlastne už o tom hovorili dnes do poludnia čo by mňa viac zaujímalo, by bolo to, aby sme tu mali e, dotiahnuté dokonca niektoré otázky súvisiace s nariadením REACH a takisto aj ďalšie otázky, napríklad pokiaľ ide o vytvorenie, vytvorenie nových databáz a takisto by ma zaujímali aj otázky, ktoré sa týkajú odpadového hospodára, odpadu v prípade centier, kde sa skladujú jedy a biocídy. Rok 2018 bol veľmi dôležitý. Prečo? Pretože je to hraničný rok, pokiaľ ide o registráciu údajov v prípade exportu, importu alebo firiem, ktoré robia export a import nadmieru 1000 tón. Tieto sa musia zaregistrovať, tie, alebo musia zaregistrovať tie chemické látky, ktoré exportujú, importujú. Takže mňa by zaujímalo, aby sme sa dozvedeli, že aké, aké la, krajiny a do akej miery musia ešte zlepšiť sa, pokiaľ ide o transparentnosť. A takisto by ma zaujímalo, aby sme sa možno dozvedeli viac, pokiaľ ide o registráciu a schvalovanie importu, pokiaľ ide o import týchto látok do Európy. Takisto pokiaľ ide o kvalitu registrácie informácií je veľmi dôležitý. dôležitá otázka, ako sme počuli z niektorých zdrojov, jedna tretina týchto látok, ktoré sú ak- akceptované v prípade importu do Európy sú otázne práve čo do bezpečnosti. A niektorí hovoria napríklad aj o nekontrolovaných tokoch látok do Európy, takže možno by EK mala byť mimoriadne obozretná v tomto ohľade a spolupracovať možno s, s európskymi orgánmi, a ako po, lekár a ako politik by som chcel zdôrazniť, že nemôžeme podkopávať štandardy v oblasti ľudského zdravia. Veľké podniky môžu preukázať, že chemické lá, alebo majú povinnosť preukázať, že chemické látky, ktoré sú na trhu, sú bezpečné. Ale napríklad podľa Nemeckého inštitútu pre chemické látky a ich bezpečnosť jedna tretina chemických látok, ktoré sú registrované v rámci nariadenia REACH, jedna tretina z týchto látok nemá dostatočne bezpečné informácie v správach obsiahnuté, ktoré súvisia s bezpečnosťou tých látok samotných. Takže toto môže byť negatívne, aj pokiaľ ide o politický dialog a aktivity, ktoré sa týkajú agentúry ECA. Takže ja viem, že sú tu určité obavy v rámci ECA vašej agentúry a takisto aj pokiaľ ide o všeobecnú verejnosť. Takže ako môžeme túto agentúru ešte viac transparentniť, ak jedna tretina týchto látok nemá dostatočne preukázanú bezpečnosť prostredníctvom štúdií. Nestačí, že sa povie, že ak nie sú štúdie realizované, že tieto látky sú nie je dostatočne bezpečné. Toto jednoducho nie je v súlade napríklad s nariadením REACH. Preto by sme sa mali v prvom rade sústrediť predovšetkým na presnú registráciu týchto látok. Ak táto registrácia nebude vhodná, tak vlastne zvyšok toho celého procesu nemôže byť završený pozitívnym rozhodnutím a nemôže sa dať súhlas na to, aby sa tieto látky dostali na trh. Takže ešte raz transparentnosť ohľadne všetkých údajov, napríklad pokiaľ ide o tie látky, kde nemáme dostatočné informácie, možno by sme v týchto prípadoch mali tieto dodatočné informácie zverejniť. Ja viem, že to je taká delikátna otázka, ale predsa len je to veľmi dôležité, aby agentúra ECHA bola dostatočne dôveryhodná aj v tejto oblasti a ECHA musí pracovať vlastne na prospech predovšetkým zdravia živo, živ, ľudí. Ďakujem veľmi pekne. Teraz zostane slovo pani Rivazi. Ďakujem pekne, pán predseda. Vítajte v parlamente v našom výbore. Ja by som vás požiadala o presnejšie informácie, pretože e, vy ste boli, e, už na vás zautočili e, niektoré agentúry. My sme tu mali 100 tisíc molekúl v Európskej únii, vy ste dostali dekret, od roku 2007 ste robili hodnotenie aká je súčasná e, situácia a od roku 2015 výrobcovia e, musia registrovať používanie týchto látok, aká je súčasná situácia, lebo um, chcela by som vedieť, uh, e, ak čo je s tými zápismi 2007-2008. Asi tretina týchto chemických výrobkov nebola kontrolovaná, E, čo si e, niektoré nie sú v súlade s predpismi. Aký je váš názor k tomu, pokiaľ ide o pesticídy? Ja som výrobca, pošlem vám e, nejakú zložku, ktorú treba zaregistrovať. Samozrejme sú tam rôzne štúdie, vy sa pozriete na tie štúdie a vy schválite túto aktívnu substanciu na trhu a až potom začnete kontrolovať dôkladne, či táto téma je skutočne kompletná a aká je toxicita výrobku. A toto je pre nás problém, pretože keď vy zaregistrujete nejakú látku, tak dovolíte výrobcovi, aby komercializoval svoj výrobok a potom sa dá možné zistiť, že ide o hypertoxickú substanciu. A pokiaľ ide o reglementáciu, tak vy musíte analyzovať 100% registrácií. Že, e, to navýšiť. A vy nám hovoríte, že chcete viac peňazí. Dobre, koľko, e, koľko expertov potrebujete? Lebo potom treba veci spresniť. A potom, pokiaľ ide o biocídne látky, ja by som chcela vedieť, aký je váš postoj, keď tu e, sú tu nejaké hodnotiace skupiny za členské štáty. Prečo vy, keď máme takúto skupinu, prečo vy pozývate zástupcov priemyslu? Veď viete, je tu tá polemika o konflikte záujmov. Prečo sú tam prítomní e, zástupcovia priemyslu? Veď pokiaľ ide o biocidy, máme tu expertov z členských štátov, ktorí sú na veľmi dobrej úrovni. Takže to sú moje presné otázky a rada by som dostala odpovede. A ešte chcem doložiť, keďže vy tam veríte, ak je niečo, čo treba zlepšiť, tak ho treba robiť teraz. A treba e, povedať parlamentu, tu sú dysfunkcie, tu sme a takto to možno zlepšiť. Lebo tá správa je dosť tvrdá, nie? Ďakujem pekne. A teraz zostane slovo pán Eichhardt. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pánovi Hansenovi za jeho úvodné slova. Myslím si, že pokiaľ ide o otázky, ktoré tu boli, sme trochu prekvapení z toho, ako ste vy urobili tie úvodné slova. Ja som teda povedz prekvapený, pretože vy viete veľmi dobre, že tu boli určité informácie, ktoré sa dostali von. Vy poviete, že to je niečo, čo sa vedelo, tým sa to nezlepší ani nezhorší. Myslím, že to je predsa len veľký problém. Ide tu o základ ríču. Začalo to z roku 2007 a od roku 2010 tie jednotlivé zložky musia byť završené. EKA je za to zodpovedná, aby to kontrolovala. Ak teraz, po desiatich rokoch, dochádzame k záverom, že jedna tretina zložiek chemických látok, ktoré máme na európskom trhu, že tie zložky sú nedostatočné, tak EK vlastne zlyháva. To je veľmi jednoducho povedané, aj keď poviete, že my môžeme kontrolovať iba 5% toho, čo je v predpisoch. To znamená, koľko tam je zložiek, viac ako 4 tisíc, tak skontrolujete 5% a koľko z nich bolo odvolaných, 4, 5, to je oveľa menej, ako keby ste skutočne boli urobili skutočnú kontrolu. A nariadenie smernica REACH je veľmi eh, jasná. Žiadne údaje, nedostanú sa tie látky na trh. To je základ toho ríču. Ak tretina látok nemá dostatočné údaje, to znamená, nie sú tam údaje, tak by nemali byť jednoducho na trhu. A predsa len tie látky sú na trhu. To znamená, čo urobila EKA? Okrem toho, že teda hovorila, že toto jednoducho nie je v súlade a potom ste to zaslali národným úradom. Zase, sme, zase tu máme tú hru, že sa budete odvolávať na národné úrady. Je toto spôsob, ako môžeme obnoviť tú dôveru voči európskym agentúram? Veď tu predsa ide o zodpovednosť, ktorú, má jasne zakot, ktorú máme zakotvenú v ríč. Ak nie sú údaje, nemôžu byť látky na trhu. A je najvyšší čas, aby, ste, aby sa EK, ale aj vy postavili a poukázali na to, že tu je naliehavosť riešiť tú situáciu. My nehovoríme, že chemické látky nie sú bezpečné. problémy, že my vôbec ani nevieme. A ide tu o skutočne 95 obsahu chemických látok, ktoré vlastne máme na to a my vôbec nevieme, či tretina z nich, pokiaľ ide o kľúčové otázky, napríklad ekotoxicitu, či tie zložky, teda aspoň vieme, že tie zložky nie sú eh, kompletné. Niektoré štúdie neboli urobené, takže treba veľmi jasne začať komunikovať o tom, že kde sa čo urobilo a prečo ešte stále tieto látky sú na trhu a prečo vy predkladáte memorandum porozumenia tu v lete, kde ste opäť hovorili o kvalita- kvalite údajov. To sú slova a retorika, ktorú počúvame už celé roky zo strany ECHA. Tu nehovoríme o kvalite, tu hovoríme o absencii údajov. To znamená, dochádza tu k porušovaniu európskych predpisov a mali by ste s tým niečo urobiť. A keď hovoríte, že ešte potrebujeme viac ľudí, tak nám povedzte, koľko viac, o koľko viac ľudí potrebujete, pretože nemôžete sa za to do nekonečna skrývať. Ide tu o bezpečnosť našich občanov, ide tu o to, aby sme na 100% vedeli možno 100% to je prehnané, to nikdy nebude tak. Ale treba si byť na 100% istý, že tie zložky sú aspoň kompletné, pretože to hovoria zákony. A tomu tak nie je a preto je to problém. A ECHA teraz má za sebou už roky, kde hovorí o tom, že to chcú zlepšiť, ale jediné, čo tu vidíme, je memorandum porozumenia s chemickým priemyslom a hovorí sa, že to je veľmi náročné, ale úprimne povedané, mne je to jedno. Oni majú predsa povinnosť REACH to prikazuje, oni majú, požiad, on, oni majú povinnosť dať tieto informácie k dispozícii, musia to všetko skompletizovať a vy musíte robiť všetko preto, aby oni plnili zákony. A ak nie, tak tie látky nemôžu byť na trhu a ešte stále sú a to je váš problém, musíte to vyriešiť, musíte to vyriešiť rýchlo a nie, že tu bude ďalší rok, kde budete hovoriť cez memoranda, memoranda o porozumení s chemickým priemyslom. Ďakujem pekne. A teraz by som požiadal doktora Martina, či doktorku Martin, či má nejaké informácie, ktoré by nám chcela poskytnúť. Áno, nech sa páči. Pani doktorka je predstaviteľkou Európskeho parlamentu v rámci manaž- dozornej rady ECHA, takže vyjadri sa v tejto pozícii. Vážený pán predseda, poslanci, poslankyne, Chcela by som využiť túto prvú príležitosť stretnúť sa s vami. Ďakujem, že ste ma nominovali ako jednu z vašich predstaviteľiek v rámci dozornej rady v ECHA. Ide tu o prvý rok, kde sme mali oslavy, ale aj výzvy a tak ECHA ako aj REACH oslavovali 10. výročie v roku 2017 a je teda na čase, aby sme sa zamysleli nad tým, čo sme dosiahli. Sú tu skutočne aj veľké výdobytky zo strany agentúry Ide tu o výdobytky, ktoré idú nad rámec hraníc 28 členských štátov a ECHA vlastne bola takým trendcentrom, pokiaľ ide o schémy v tejto oblasti, aj pokiaľ ide o také krajiny ako Čína, Turecko, Tajvan a ďalšie. A rok 2018 bol takisto aj rokom, to je záverečné lehoty, pokiaľ ide registráciu týchto látok, ako európska občanka, ktorá býva v Spojenom kráľovstve. Bola som skutočne prekvapená z tej pripravenosti a logistiky, ktorá bola urobená na to, aby sa tieto štandardy plnili. Ide tu o rok zmien, bolo to tu spomenuté, ale sú tu takisto ďalšie výzvy, ktoré sú pred nami a nie sú doriešené. 22 tisíc látok bolo v rámci RIČ zaregistrovaných. Ešte musíme zvýšiť energiu na to, aby sme zlepšili kvalitu zložiek a sú tu aj sťažnosti, ktoré boli spomenuté v rámci dozornej rady. A v neposlednom rade e, boli tu nové úlohy, ktoré dostala vaša agentúra, pokiaľ ide o ukotvenie novej databázy, pokiaľ ide o škodlivé látky. A ako občianka v plnej miere vítam tieto iniciatívy. Veľa sa môžeme dozvedieť z ďalších výskumov, hoci ešte stále nevieme, pokiaľ ide o niektoré e, prvky, ktoré sú obsiahnuté v týchto chemických odpadoch. Ja som presvedčená o tom, že EK má schopnosť výsť v ústrety týmto výzvam ale takisto to závisí aj od podpory európskych inštitúcií, ako napríklad tento parlament a adekvátne e, finančné vyzbrojenie je dôležité. Chcela by som apelovať na to, aby ste boli v kontakte so mnou, ak máte nejaké otázky, pokiaľ ide o bezpečnosť prvkov a budem sa snažiť na to, aby som reagovala čo možno najviac a ako môžem a budem vás vždy odvolávať na správne zdroje informácií. Niekto z komisie? Chcete prispieť? Nie? Veľmi stručne iba. Už tu boli povedané hlavné body. pokiaľ ide o ďalšie zdroje a úlohy, úzko spolupracujeme s ECHO, aby sme zabezpečili, aby zostali aj pri nových úlohách plne operatívni, nie len prevádzka, ale e, príslušný rozpočet z komisie a ďalšie aspekty sa identifikovali e, v revízii Ríču, prezentované na jar tohto roku parlamentu. Momentálne e, implementujeme, nielen pokiaľ ide o registráciu, ale spoločne s ECHO a s členskými krajinami tie relevantné stretnutia odborníkov. BFA štúdia napríklad je alarmujúca, zdôrazňuje potrebu práce na tomto, dokonca i nad rámec toho, čo sme boli identifikovali. Ďakujem. Ďakujeme. Boli tu zaujímavé otázky, takže odovzdám slovo pánu Hansenovi, výkonnému riaditeľovi, aby zareagoval a odpovedal prípadne tie otázky, ktoré tu zazneli. Iste pokúsim sa zodpovedať. Ďakujem za mnohé otázky. Prepáčte, ak moje úvodné poznámky nevyzdvihli všetky témy, ktoré treba riešiť. Než by som mal mať dlhý zoznam, ako dlhý zoznam v desaťročnej správe, jednoducho poviem, že som odhodlaný riešiť ich všetky. A ak začnem otázkou plnenia na úvod, e, potom to logicky zodpoviem na záver to potom podrobnejšie zodpoviem. Myslím si však, že treba povedať, že áno, ECHA vystupňuje svoje úsilie, je to moja povinnosť. Naďalej vystupňovávať moju, moju snahu. A iste, že budeme E, pozerať sa na výsledky, ktoré potvrdzujú, ktoré sme zozbierali interne a my máme obavy taktiež. Určite sa neskrývame a priamo odpovedám a ak nie, tak e, ma znova oslovte, nechcem nič zakrývať. Trošku snáď na pozadie e, budem hovoriť o našej databáze, registrácii a biovede. A potom otázka e, dohôd e, s priemyslom, fungovanie môžeme mať ďalšiu rozpravu, ak postačujú moje odpovede. My v rámci ríču, keď sme to navrhovali, keď sme navrhovali ríč, mali sme určité principiálne možnosti voľby, to znamená, aký chceme model. A tie modely, ktoré sme mali, bol existujúci systém, ktorý e, boli teda existujúce chemikálie, 99% sa dá teda použiť ako také tak ako ich priemysel chcel, bez e, regulačného rámca. Ďalším e, extrémom by bol autorizačný systém, kde, by e, orgány preverovali zložky, ktoré by predložil priemysel a to by umožnilo potom vstup na troch. A tá e, otázka by znela, či e, sú splnené požiadavky a po kontrole plnenia by to bol prístup na troch čísla k registráciám, 20 tisíc látok, tie vám ukazujú, že, že systém preverovania, plnenia vopred 20 tisíc látok pred prístupom na trh by si buď vyžadoval množstvo rokov, viac než teraz, aby sa e, to plnilo. Napríklad 30 látok u biocídov ročne a máme pred sebou ďalších 20 tisíc. V zásade tie rozhodnutie vtedy, e, politické rozhodnutie bolo, takýto systém nebude fungovať. Urobíme teda akýsi hybrid a ten hybrid je v tom, že nech priemysel e, podá e, kompletné materiály a ex post sa preveruje zo strany agentúry to plnenie. To teraz robíme. Verím, preverujeme to ex post a neskrývam to a potvrdzujem, že tu mám obavy. A, a však systém je vytvorený pre spoločnosti, by mohli zostať na trhu. Nie sú na trhu nelegálne. Systém je vytvorený tak, aby všetky tieto materiály boli kompletné, veľká časť však nie splňa. Najprv zopár pár čísiel. Ak máme teda 20 tisíc látok na trhu EÚ, v systéme REACH všetky predložili kompletnú e, dokumentáciu na registráciu. Toto je dokumentácia toho, ako samotný priemysel e, reguluje chemikálie a my by sme sa mali teraz pozerať na tie zložky a pýtať sa, či to robia správne, alebo treba zasiahnuť. A ako jeden predstaviteľ z parlamentu povedal, teraz bol posledný dátum registrácie. Všetky látky sú regulované v systéme, máme lepšie fungujúci trh s vysokou mierou regulácie lepšie než v minulosti, kedy systém nefungoval, ale nie, stále nie sme tam, kde by sme byť chceli. A teraz, keď sa pozriem na databázy, jedna z tých kompetencií, ktorú máme a ktorú sme vytvorili vo veľmi skorom štádiu, i moji predchodcovia hovorili o e, investícii množstvo e, technológií. Sme agentúrou, ktorá je veľmi E, moderná v rámci technológií, spracovávame jej údaje, robíme verejné konzultácie, informácie, efektívne, bez manuálnych zásahov. A vďaka tejto kompetencii vyvíjame množstvo databáz, podporujeme členské krajiny Snažíme sa občanom e, pomáhať pri nehodách. Takisto sa snažíme rozvíjať databázy, sledovať tak, aby e, boli e, dosledovateľné informácie, aby sme zistili, ktoré časti výrobkov môžu vyvíjať bez e, problematických e, chemikálií. Databáza smerom upstream aj downstream. To je jedna z oblastí, alebo to je tá oblasť, kde diskutujeme s komisiou, aby sme mali dostatočné zdroje. Bohužiaľ, pozmeňujúci návrh vo vašom výbere pleň, aby nám pomohol s rozpočtovými prostriedkami, e, sa neprijal. Momentálne teda bojujeme, aby sme mali databázu. To bol náš, náš e, nápad pri rokovaniach. Ako povedal predstaviteľ komisie, snažíme sa e, nájsť riešenie revidujeme infraštruktúru, vedomosti, infraštruktúry. To znamená, že vieme to robiť lacnejšie. Pokiaľ je o transparentnosť, otázka biocídov tiež, vďaka našej infraštruktúre výpočtovo-technologickej bez veľmi výraznej manuálnej intervencie snad za účasti dvoch ľudí spracovávame tisícky e, materiálov každoročne. Máme veľmi málo e, pracovníkov. Publikujeme 99 informácií z toho, čo dostaneme. Priemysel žiada požiadavky, pokiaľ ide dôvernosť a pozeráme sa na to, tam, kde nesúhlasíme, tam to neprijímame, ne, nepublikujeme informáciu. Je to len zo pár percent materiálov, ktoré má takéto požiadavky o dôvernosti z veľmi málo žiadostí o dôveryhodnosti. Väčšina našich informácií ide na internet. Ak teda je tu nejaký materiál s údajmi, ktoré nie sú e, v súlade, je to viditeľné s menom e, spoločnosti a spojené údaje sú s tým. My sami nepovieme, že táto vec nie je v súlade. To nie je asi našou úlohou. My poskytujeme všetky informácie tak, aby si každý vedel sám nájsť e, tie, tie údaje. Pokiaľ je o biocídy, a to súvisí s transparentnosťou, áno, máme prítomnosť priemyslu, ale i ďalších zúčastnených. Nie je to len priemysel. Máme prizvanie z, od zelených mimovladiek, spotrebiteľov a ďalších zainteresovaných Sledujeme usmernenie komisie, odborné skupiny, ide nám o vyvážené zastúpenie. A to je časť teda tých uistení, aby sa všetci vypočuli, kým príjmeme rozhodnutie. Držíme sa však samozrejme striktne technických diskusí, aké sú tu politické e, otázky. Buď sa zohľadňa, alebo často sa mnohé veci e, e, zastavia. Prečo tu máme účasť priemyslu? Už tak často preto u biosídov je to žiadosť priemyslu a ich žiadosti často nie sú úplne jasné a my sa pýtame, čo ste mysleli týmto, čo ste mysleli tamtý. No, opätovne zdôrazňujem, nedieje sa to <clears throat> za zatvorenými dverami, je to otvorený dialog so všetkými zúčastnenými a samozrejme aj odborníkmi. Ak sa pozriem na štúdiu BFR a plnenie, možno snáď zo pár čísiel, pretože sme si odviedli svoju prácu. Nie je to nejaká defenzívna, e, defenzívne e, konštatovanie. Robíme tieto kontroly plnenia tá práca samozrejme nepostačuje, to potvrdzujem. Riešili sme však doteraz 700 látok a tu sme sa pozerali na všetky relevantné údaje, na identifikovanie látok, ktoré by mali viesť k obavám. Z týchto 700 dve tretiny potrebuje, si vyžaduje ďalšie údaje, takže priemysel poskytuje údaje, ktoré podľa nie, nie sú postačujúce a my preto žiadame o testy, aby tu, bola, tu, tu bolo plnenie predpisov. V našom prístupe však nevyberáme látky náhodne, my vyberáme také, kde je tu väčšia pravdepodobnosť, teda že nebudú e, splňať podmienky snažíme sa úspešne a do- dohľadávame e, zložky, ktoré sa zdajú neplniť a tiež sa pozeráme na látky, ktoré e, majú veľký objem, kde je vysoká možnosť vystavenia, ale z týchto dve tretiny si vyžadujú ďalšie údaje. Je to však systém autorizačný kvôli tým témam, ktoré som spomenul. Nevedeli sme vytvoriť autorizačný systém. To by bolo veľa práce. Treba plnenie doháňať. To je zo pár čísiel. Čo vlastne robíme? Uh, Snažíme sa momentálne finalizovať náš pracovný e, správa celkom jasne eh, identifikovala sa už predtým príprave na rok 2019 toto bolo prioritné. Chceli sme do toho investovať väčšie prostriedky, presunúť ich Pýtame sa, ako možno byť rýchlejší a ako byť e, zárukou vedeckej kontroly. Snažíme sa e, k tým zdrojom klásť väčšie množstvo zdrojov. Teraz to pár čísiel. Robíme 5 kontrol plnenia. za rok e, na jednu osobu. Takže v konečnom dôsledku zastupujem agentúru, ktorá má slúžiť vám. Spolu môžeme kalkulovať, ak vy chcete e, robiť 100% všetkých e, veľkoobjemových chemikálií, môžeme si sadnúť pozrieť sa, koľko to potrvá u terajších zdrojov môžeme naďalej e, viac kompetencií, viac skúseností. Poviem vám, kedy skončíme. Vy mi poviete, kedy chcete, aby sme skončili. Ja vám poviem, koľko zdrojov tu bude. Dá sa tak učiniť tu. Potreboval by som trošku viac než tú jednu A4. Možno asi excelovské tabulky a počítač, ale rád vám to znova poskytnem, ak si tak želáte. Je to naozaj priorita. Obavy sú tu jasné a my sa snažíme dávať si to do priorit na rok 2019. Pokiaľ ide o dohodu s, sefekom a, a k priemyslu železiarskému e, a pracujeme tu s ďalšími e, kovmi. Máme s nimi dohody. Nemá to nahradiť to, čo robíme k plneniu. Čo my robíme, že sú tu vedecké otázky, ktoré sú zložité. Sme si tisíc e, cok chemikálií, technické otázky, pokiaľ ide o posudzovanie rizík ale aj testovanie. Skúmali sa tieto látky celé roky a my teraz hovoríme o tom, že či ich skúsenosť je pre nás dostatočná na to, aby sme sa my rozhodli o tom, že čo chceme robiť. Takisto v týchto diskusiách robíme následovne. Je to podobné, a keď si sadneme s žiadateľmi o autorizáciu, tak my im vysvetľujeme naše skúsenosti, keď či tam môže byť robená nejaká výnimka a či nie. To znamená, je to od tých počiatočných fáz a je to tam na to, aby sme pomáhali zlepšovanie kvalitu tých zložiek, aby sme sa všetci mohli sústrediť na to, kde možno dochádza aj k nejakým nezhodám, pokiaľ ide o tie zložky a nechceme teda mrhať časom a snahami predtým, než by sme museli vopred objasňovať veci že, a nakoniec sa dopracovali k tomu, že, tu, že to je nekompatibilné. Takže ide tu o výmenu informácií, poznatkov a skúseností, ale nie je to paralelné, je to oveľa skôr, čím zači- keď začíname s tými regulačnými otázkami. Dúfam, že som vám objasnil aj tie naše obavy, ktoré máme. Ja som samozrejme pripravený vždy postaviť sa. Ja nechcem sa ani skrývať, ani nič skrývať. To znamená, ak som sa niečomu nevenoval, samozrejme zareagujem špecifickejšie a detailnejšie. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne aj my za tieto detailné a úprimné reakcie na vaše otázky a pripomienky. Je tu veľa vecí, ktoré treba ešte ďalej objasniť Možno niektoré veci sa dajú ešte do vysvetliť tu, alebo prosím vás, držme sa nejakých racionálnych časových limitov, čo do otázok a reakcií a samozrejme potom môžeme ešte aj nad rámec tejto schôdze pokračovať v diskusii, ale potom by som teda dal slovo najprv pánovi Eichhautovi a potom pani Rivazi na to, aby sa spýtali možno ešte nejaké dodatočné otázky a potom bude pán Hansen reagovať. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, budem veľmi stručný. Ďakujem pekne za vašu odpoveď. Ja si myslím, že toto je diskusia, ktorú my potrebujeme, pretože ide, je to znepokojujúce, ale predsa len by bolo dobré, ak by sme tie čísla ešte raz počuli, pretože vlastne povedali ste, hovorili ste, že ste robili kontrolu 700 čo nie je 5%, ale ide to s tým smerom k 5%, ale dve tretiny z toho jednoducho nie sú kompatibilné. A ja viem, že v rámci REACH hovoríme o autorizácii iba vtedy, keď hovoríme o látkach, ktoré sú veľmi rizikové, ale predtým je, je tu ešte jasná požiadavka, že tieto zložky by mali byť kompatibilné, plniť tie kritéria, inak by sa nemali dostať na trh to znamená, ak dve tretiny nie sú, tak otázka pre vás je, že aký je váš úmysel pre budúci rok, keď prídete z týchto zložiek, ktoré nie sú, neplnia tie štandardy, koľko z nich bude plniť a čo urobíte s tými zložkami, ktoré o rok ešte stále nebudú plniť tie požadované štandardy. Pani Rivazi. Ďakujem. E, je pravda, že je tu istá voľba, pokiaľ ide o spôsob E, robiť registráciu a všetky e, témy skúmať. E, prebieha tam autorizačný proces ako pri liekoch. Vy hovoríte, že máme veľké oneskorené. Ja by som to mohla akceptovať, pokiaľ ide o neskorenie pri chemických látkach, ale my nemôžeme povedať, že každý výrobca, ktorý zavedie nejakú chemickú látku, musia byť zaregistrovaní a autorizovaný, pretože ak sa to nestane, tak aké máme my, európske občania, garancie, že nebudeme vystavení toxickým chemickým látkam. Súčasná pro- procedúra negarantuje zdravie ľudí a vy hovoríte, my nebudeme mať čas a tak ďalej a tak ďalej a že vám to bude brániť E, prijať tieto kroky, ale veď my môžeme byť zatiaľ všetci kontaminovaní a môžeme e, skutočne ešte zhoršiť túto zdravotnú krízu, ktorá už vypukla. Takže tá, toto po, e, povolenie používať chemické látky by malo byť povinné a ďalej zákazy. Vy hovoríte, že keď e, napríklad zložka nie je v súlade, ak nie sú v súlade s RIČ, tak národné orgány e, sú zodpovedné za vykonanie opatrení. To znamená, že vy dostanete nejaký, nejakú zložku, ktorá nie je kompletná, e, tak členský štát potom musí e, trvať na tom, aby ju sa táto látka nepoužívala a vysvetlite to lepšie. Ďakujem. Pán Piecha naznačil, že by sa chcel spýtať niečo. Nech sa páči, dostanete slovo a potom bude reagovať pán Hansen. Ďakujem pekne. Toto nie je otázka. Ja by som sa chcel, chcel poďakovať e, pánovi riaditeľovi za túto prehlbenú diskusiu, za jeho otvorenosť. Nesnažil sa vykresliť túto situáciu rúžovými farbami, upozornil na existujúce rizika, hovoril o finančných potrebách agentúry, aby mohla e, skutočne efektívne pracovať. Pre mňa je najdôležitejšia dôveryhodnosť agentúry. Ako spravodajca, toto je pre mňa to najdôležitejšie, pretože ja nie som zástupcom ani odborníkov, ani priemyslu, ale občanov a občania sa znepokojujú. A v tejto rozprave, kde sa hovorí o reziduách pesticídov, a tak ďalej, tak ja vlastne tu zastupujem týchto občanov. Takže pán riaditeľ, toto je veľmi dôležitá otázka pre všetky členské štáty. A to je eliminácia toxických rezíduí. Je to skutočný problém a my v Európe jednoducho nemôžeme exportovať tieto toxické rezidua do tretích krajín, pretože to naozaj problémy nerieši. Ešte raz ďakujem, pán riaditeľ, a veľa e, šťastia pri vašej práci. Ďakujem. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Začnem teda s tým posledným vyjadrením. Pokiaľ ide o dôveryhodnosť a spolahlivosť, teda ten širší obraz a pokiaľ ide o vzťah s odpadovými manažmentom, hospodárstvom a ako Európska únia zohráva tú vodcovskú úlohu, pokiaľ ide o vplyv na tieto otázky aj z medzinárodného hľadiska. A potom sa dostaneme k číslam, kde ja mám pocit, že na ktorých sa dohodneme a súhlasíme, to je vlastne základ, na čom budujeme našu dôveru, ale aj náš program, pokiaľ ide o chemické látky. Áno, Dôveryhodnosť a spolahlivosť je alfova omegou pre našu prácu a to dvojakým spôsobom. Na jednej strane tak, že ak nebudeme spolahliví a nebudeme, nebudeme mať dôveru zo strany vašich voličov, tak potom jednoducho nerobíme našu prácu tak, ako by sme mali, takže budeme sa musieť zmeniť. To je taký ukazovateľ toho, ako treba pracovať. A na druhej strane, ak sa nám to všetko podarí zvládnuť, tak vlastne chránime občanov, pretože pohľad voliča je kritický. Ak môžeme uspokojiť takýto kritický pohľad, tak robíme dobrú prácu. Takže ja to vidím ako taký kľúčový cieľ našej práce, pretože potom vlastne uspokojíme obe strany. A pokiaľ ide o tie otázky týkajúce sa skladovania, alebo možno by som ešte mohol povedať, že čo ja vlastne vnímam v rámci práce ECHA, ak môžem ja teda vnímať ten svoj príspevok, tak sú tu dve veci, ktoré sú veľmi dôležité v rámci dosahovania tej dôveryhodnosti a tým pádom aj tej spolahlivosti, pokiaľ ide o občanov, v našu prácu a ich teda dôveriť v našu prácu. Oni musia vidieť, že my získavame väčšiu mieru účinnosti, pokiaľ ide o našu prácu, to znamená tie peniaze, ktoré sa meniajú, idú správnym spôsobom. Ďalej konzistentnosť, dôslednosť, to je jedna z tých otázok, ktorá sa týkala diskusie o glyfosáde, pretože tam hovorilo o nedostatku a určitých obavách, ktoré toto môže navodiť. Ale ja môžem spomenúť ďalšie príklady, keď by sme mali čas, ale nebudem ich spomínať, kde sú nejaké nedostatky. A to z dobrých dôvodov, ale je ťažké to vysvetliť. A preto si myslím, že jeden z tých hlavných spôsobov, ako sa pohneme dopredu, pokiaľ ide o dôveryhodnosť, je, že sa budeme sústrediť na synergii a konzistentnosť. A to bola tá moja prvá požiadavka, ešte si myslím, že EKA by mala mať možnosť a schopnosť a ako aj potenciál a kompetencie na to, aby vypracovala tieto kompetencie na to, aby sme sa venovali ďalším úlohám, ktoré s tým súvisia na to, aby sme mohli sa venovať jadru našej pracovnej činnosti. To sa týka tej dôveryhodnosti. Pokiaľ ide o odpad, ja som odbor chemik, venoval som sa tomu celé roky. Je to skutočne moja pasia, takže ja vidím, že človek používa chemické látky. Aj táto miestnosť je z chemických látok, okrem pár e, organických materiálov, ktoré tu sú. To znamená, odpad je pre mňa takisto iba chemická látka, preto odpadové hospodárstvo a chemické hospodárstvo je niečo podobné. V chemii sa pozeráme na materiály ako niečo, ja vnímam materiál ako takú zmes viacerých chemických látok, niekedy dobrých, niekedy menej dobrých, takže pre mňa chemi, chemická politika a odpadová politika je niečo veľmi podobné. Takže vidíme, že aj v budúcnosti ide o to, aby sme tu urobili lepšiu integráciu. Čo teda urobiť, pokiaľ ide o skladovanie jedov? Nie je našou kompetenciou v súčasnosti táto otázka. Ak teda hovoríte o jedoch, tak napríklad pokiaľ ide o zastarané látky a ich skladovanie. To sa napríklad robí normálne v rámci legislatívy pre odpad, ale samozrejme budovanie e, kompetencií v tomto, v tomto uhle pohľadu, ale samozrejme je to problém, predovšetkým pokiaľ ide o skladovanie farmaceutík, pesticídov, ako s tým naložiť. Je to jednoducho niečo, kde naše poznatky a kompetencie sa môžu využiť. A týmto sa dostávame už k číslam. Áno, my chceme navýšiť. Nemôžem teraz povedať. Možno vám to bude sa zdať ako výhovorka, ale môžete ma o 12 mesiacov tu osloviť. Ja som zatiaľ iba 10 mesiacov v tejto agentúre alebo na mojom poste pracujeme na pracovnom programe, ktorý musí byť schválený v decembri a to je vlastne tá chvíľa, kedy budeme môcť povedať, že čo vlastne presne robíme. O čo sa snažím? Ja sa snažím, aj moji zamestnanci v rámci ECHA, aby sme sa snažili nájsť tie látky chemické, ktoré teda sú rozhodujúce v otázke neplnenia tých požiadaviek a niekedy je potrebné viac práce pre jednu látku ako pre ostatné a ja by som chcel, aby zamestnanci v ECHA neboli nejako odradení, pokiaľ ide o spracovanie nejakých komplikovaných prípadov, ktoré majú veľký dopad v porovnaní s nejakým ľahším, iba ak sa pozrieme na čísla. To je jedna vec. Na druhej strane samozrejme ja chcem, aby sme urobili veľa práce. Ale ja sa snažím teraz zosúľadiť tieto dva. Nepodarilo sa mi to doposiaľ. posiaľ ale môžete sa ma spýtať o 12 mesiacov, že kde, ako a čo sme urobili viac ako doposiaľ, práve pokiaľ ide o oblasti plnenia tých očakávaní a ja už budem mať pre vás odpoveď, ale už teraz sa vám slúbujem, že budeme robiť viac a že tú odpoveď vám poskytneme, že venujeme viac e, energie práve do toho, aby sa plnili tieto otázky. To sa týka predovšetkým aj toho vysokého počtu E, látok alebo vysokého počtu e, tých zložiek, ktoré nie sú kompatibilné. Sme na úrovni 200 zložiek, ale my sa chceme pozrieť predovšetkým na tie látky, takže chceme ísť smerom k číslu 200 látok a boli by sme radi, aby tu došlo k zrýchleniu tohto nášho úsilia, ale budem rád, ak by sme sa venovali 200 látkam, ktoré pokrývajú 30 látok, ktoré sú na trhu a to bude lepšie, ak by sme sa venovali menšiemu počtu. Takže doposiaľ som veľmi obozretný a opatrný, ale budúci rok vám už poviem, ako sa dá tento náš úspech lepšie merať a pokážem vám aj na to, ako sme sa zlepšili. Ďakujeme veľmi pekne aj my za vašu prítomnosť, za vašu e, úprimnú odpoveď a reakcie. Dúfam, že takto to bude pokračovať aj v budúcnosti. A pokiaľ teda ide o ďalšie zasadnutia. Budeme, e, stretneme sa v budúci pondelok a potom ešte 19. 20. novembra, to je pondelok a útorok. A týmto sme sa dostali ku koncu dnešného zasadnutia. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste prišli a Ďakujem za vašu účasť. Týmto končím zasadnutie. Ďakujem. I realized I forgot one Sorry. Well, you, yeah. <laughs> Yeah. It was the issue of enforcement. I forgot to answer that. Yeah, but, um, well, I...